všetkým dobré odpoludnie, dobré popoludnie všetkým. Dámy a páni, drahí kolegovia. Stení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Zhromaždili sme sa tu na spoločnom medziparlamentárnom zhromaždení medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi členských štátov Európskej únie. Budeme hovoriť o demokratickej zodpovednosti a internej bezpečnostnej stratégii. Ďalej o úlohe Europolu, Eurojustu a Frontextu. Táto pracovná skupina, ktorá sa zhromaždila na takomto zhromaždení, nie po prvý raz, nás spája. Poslancov rozličných parlamentných ustanovizní rozličných snemovní a Európskeho parlamentu. Sme tu spolu, aby sme sa zaoberali zásadnými záležitostiami, ktoré sa týkajú budovania Európskej zóny slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy. Už dva roky od toho uplynulo, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, mali by sme oslavovať. Aké dôležité to bolo, keď napokon, a zdôrazňujem, napokon bolo jasné, že občania sa stali jadrom európskeho procesu, srdcom európskej budovy, európskeho projektu, ako ju nazývame a národné parlamenty a Európsky parlament začali užšie spolupracovať. Ale nezdôraznili sme dostatočne, ako tieto nové inštitucionálne dohody po prijatí Lisabonskej zmluvy e, skomplikujú náš život. Sme ešte stále v procese prijímania Lisabonskej zmluvy a jej zakorporovania do našich životov. Lisabonská zmluva mala zjednodušiť veci a toto však bolo len časťou pravdy, nebola to celá pravda. Celý príbeh znie inak. V niektorých záležitostiach Lisabonská zmluva skomplikovala životy národných parlamentov aj Európskeho parlamentu a to právom z dobrých dôvodov. Je to preto, že musíme pracovať v súčinnosti viac ako kedykoľvek predtým, posilňovať európske politiky, zaoberať sa slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou v toľkých mnohých zásadných záležitostiach, ktoré sa týkajú každodenného života našich občanov, vonkajšie hranice EÚ, voľného pohybu osôb v našej spoločnej oblasti, v ktorej žijeme ako občania. Musíme sa zaberať bojom proti medzinárodnému zločinu, súdnou a policajnou spoluprácou v oblasti závažných e, trestných činov. Musíme sa zaoberať ohrozeniami, ktoré na nás všetkých dopadajú. Obchodovaním s ľudskými bytostiami, korupciou, pašovaním drog, zbraní, praním špinavých peňazí. Musíme sa zaoberať bezpečnostnou stratégiou, ktorá sa týka cieľov, mét, najmä v oblasti boja proti terorizmu a posilňovaním oblasti, kde sa občania môžu voľne pohybovať, kde sú ich práva plne realizované. A nie je to len vnútri hraníc národných štátov, ale je to oveľa širšia oblasť. Presne o tom tu hovoríme. Sme odhodlaní pracovať spolu ako národní zákonodarcovia podľa článku 12 zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého, pripomínam vám, národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu únie tým, že prevzali na svoje plecia svoju časť zabezpečovania oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, pretože vykonávajú podľa článku 17 časť európskej politiky vo e, svojom rozsahu pôsobnosti. Takisto to súvisí s národným monitorovaním Europolu a Eurojustu, čo sú agentúry, ktoré zabezpečujú policajnú a justičnú spoluprácu na celoeurópskej úrovni v súlade s článkami 84 a 85 zmluvy o Európskej únii. Práve preto sme zvolali prvú medziparlamentnú konferenciu a teraz máme druhé zasadnutie v tomto rámci, v ktorom Spolupracujeme. Konferencia predsedov parlamentov eh, Európskej únie, ktorá sa konala v roku 2010 v Štokholme, predsedovia parlamentov položili otázku prichádzajúcemu belgickému predsedníctvu, aby začalo organizovať pravidelné konferencie, aby sa parlamentné výbory, ktoré sa zaoberajú európskymi záležitostiami, zahraničnými záležitostiami, bezpečnosťou, zahraničnou politikou, obranou, aby sa stretávali a aby tento parlamentný pohľad sa e, zosilnila nadobudol väčšiu silu. Práve preto sme tu dnes, pretože sme sa vydali touto cestou. Záleží nám na občanoch, ktorých chránime. Touto spoluprácou vytvárame spoločné zákony Európskej únie. Je to pre nás výzva tvoriť zákony. Je pre nás výzvou hájiť a brániť práva prierezovo po celej Európskej únii a Výzvou je i to zachovávať zásadné prvky národných právnych systémov, národných právnych ustanovizní. Tieto inštitúcie sú pevne zakotvené vo svojich národných štátoch a podľa článku 87 zmluvy o fungovaní Európskej únie a pracujú na základe zásad subsidiarity a proporčnosti, ktoré rešpektujeme, kedy národní zákonodarcovia majú svoju pevne stanovenú úlohu. Toto sú prevádzkové operačné aspekty, ktoré pred nás stavajú mnoho víziev a mnoho úloh, ktoré sme sa rozhodli vykonať a završiť. Spolupracujeme s agentúrami, napríklad Frontex, SIPOL, IASO, ENISA. A do našej spoločnej práce sa pripájajú ďalšie relevantné agentúry, ako už spomínaný Europol a Eurojust ako i mnohé platformy a inštitucionálne organizačné bázy, ako napríklad Eurodag alebo Schengenský informačný systém alebo i mechanizmy, napríklad švédska iniciatíva, ktorá volá po zdieľaní bezpečnostných informácií. Európska únia a národné administratívy progresívne rozvíjajú tieto spoločné nástroje, ktoré sú zásadné, ktoré sú priamo esenciou na dosiahnutie vytýčených cieľov. V Európskom parlamente sme hlasovali o poslednom rozhodnutí rady, ktoré sa týkalo vytvorenia Europolu Eurojustu, e, ktoré sa rozšírilo po štokholskom programe. Boli tu zákonodárne návrhy, ktoré dávali rámec parlamentnému dohľadu, parlamentnej kontrole nad Europolom a Eurojustom podľa článku 70 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ide o vyhodnocovanie toho, ako funguje oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v Európskej únii. Máme pred sebou harmonogram, ktorý mal zapracovať prvky vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy do európskeho aký a musíme pripustiť, že sme trochu pozadu voči tomuto harmonogramu. Takže máme pred sebou veľa práce, aby sme sa dostali do súladu s týmito časovými plánmi a aby sme splnili ciele, očakávania a nádeje občanov, ktoré predstavujeme tu my, ktoré zastupujeme tu my v národných parlamentoch aj v európskom. Budujeme tu priestor na stretávanie sa spravodajcov, tieňových spravodajcov tu v Európskom parlamente a e, tými, čo majú na starosti podobné témy v národných parlamentoch, pretože týmto sa posilňuje inštitucionálna kapacita a všetky agentúry, ktoré pracujú v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí únie. Takúto logiku aplikujeme, po takejto ceste ideme a mali by sme si byť vedomí toho, že musíme byť odhodlaní až do konca, až kým nezavršíme naše úlohy. A tu v snemovni Európskeho parlamentu teraz máme 43 rôznych e, zástupcov z 25 rozličných parlamentov a komôr parlamentov z aspoň z 18 členských štátov Európskej únie. Ďakujem, že ste takto prišli, že ste sa rozhodli počiarknúť svojou prítomnosťou dôležitosť úloh v oblasti slobody, ob bezpečnosti a spolupráce. A samozrejme, my sme pripravení plne využiť túto situáciu a pozhovárať sa i s pani komisárkou Ceciliou Malstrom, ktorá má na starosti vnútorné záležitosti Európskej únie, aj s ministrom Adamom Grapackým, ktorý tu zastupuje radu. Je predsedom stáleho výboru COZY o internej, ktorý sa zabrá internou bezpečnosťou v rade. Najprv bude mať prejav pani komisárka Malstrom, potom bude nasledovať pán Rapacky, Grapacky a potom sú tu prezentácie na konkrétne témy a potom bude nasledovať voľná diskusia. Niečo k časovému plánu tohoto zasadnutia. Bude tu priestor na diskusiu, kedy vždy dvaja poslanci Národného parlamentu sa budú môcť vyjadriť a potom poslanec Európskeho parlamentu. Radím vám, aby ste mali na zreteli toto časové usporiadanie, keď sa budete rozhodovať prehovoriť. Rozumný časový rámec vystúpenia je dve minúty. Samozrejme, môžeme pružne narábať s týmto časovým rámcom, ale je dôležité mať na zreteli, že je nás tu veľa a Mali by sme sa vysporiadať s programom, ktorý máme pripravený na dnešné popoludne a zajtrajšie dopoludnie. Ďakujeme vám, že ste prišli a pani komisárka Malstromová nepodlieha takémuto časovému limitu. Pani komisárka, vy môžete hovoriť dlhšie a predniesť váš uvítací prejav, predniesť vaše témy, ktoré by ste, o ktoré by ste sa chceli s nami podeliť. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené dámy a páni, priatelia. Ja som veľmi potešená, že tu dnes môžem byť s vami a sa vám prihovárať. Tiež sa veľmi rada te- sa teším z toho, že toľko veľa vás prišlo sem z takej ďalky, aby sme diskutovali na takúto dôležitú tému tieto dva dní. Bezpečnosť, ako povedal pán predseda, je prioritou pre našich občanov za každým, keď e, máme prieskumy Eurobarometra a pýtame sa občanov, čo je pre nich dôležité, tak bezpečnosť je považovaná za veľmi dôležitú vysoko v všetkých krajinách. Takže Európska únia musí do, dokázať, že jej občania dokážu žiť v bezpečnom priestore a občania musia mať takisto aj dôveru, že ich základné práva, konkrétne právo pre, na súkromie a na ochranu svojich údajov, tieto práva budú rešpektované. A v tomto rámci je absolútne dôležité, aby parlamentná kontrola činnosti je zabezpečená, pretože to zabezpečuje legitimnosť našej činnosti v tejto veľmi citlivej oblasti. Lisabonská zmluva vám zaručila práva a tie sa musia týkať aj v oblasti slobody práva a bezpečnosti, spravodlivosti a bezpečnosti. Myslím si, že to je jedna z najdôležitejších vecí tejto zmluvy, pretože to dáva väčšiu transparentnosť, väčšiu zodpovednosť a väčšie zapojenie občanov v tejto niekedy veľmi centlivej a niekedy aj zároveň aj protichodnej, protirečivej oblasti. Všetci z nás v Európskej únii vlastne sme, če, musíme čeliť hrozbám, ako sú počítačové útoky, zločinnícke trestná činnosť a podobne. Všetky tieto výzvy sa stále, alebo tieto kriminálne e, aktivity sú stále viac sofistikovanejšie, takisto využívajú nové technológie ako internet a podobne a tiež sme svedkami zvyšujúcej sa trestnej aktivity rôznej diverzity e, v rámci rôznych zločineckých skupín. A keď chceme tomuto čeliť, musí Európska únia podporovať prácu národných orgánov a úloha národných parlamentov je podstatná. vnútorná bezpečnosť e, je naďalej z odpovednosti členských štátov, avšak zodpovednosť za zabezpečenie toho, že Európa skutočne bude priestorom slobody a spravodlivosti a bezpečnosti. Toto je úloha Európskej únie. Európska komisia prijala pred rokom oznámenie o bezpečnostnej stratégie EÚ v v tomto oznámení sme identifikovali 5 prioritných oblastí, kde Európska únia skutočne môže priniesť pridanú hodnotu a navrhnúť konkrétne kroky. 5 strategických cieľov boli boj proti eh, závažnej trestnej činnosti, terorizmu, eh, počačovej kriminalite, posilnenie riadenia našich vonkajších hraníc a piaté zlepšiť odolnosť voči eh, prírodným katastrofám aj antropologickým katastrofám. Takže toto sú všetko úlohy pre EÚ aj pre jednotlivé členské štáty, aby vlastne ako riešiť bezpečnostné výzvy v najbližších 5 rokoch. Inštit- Európske inštitúcie a členské štáty neustále pracujú každý deň na tom, aby zabezpečili implementáciu tejto stratégie. Úloha európskych agentúr v oblasti bezpečnostných otázok je podstatná a dnes popoludní sa tu o tom bude diskutovať aj zajtra do poludnia. Agentúry sú veľmi dôležité pri implementácii tejto stratégie. Potenciál týchto, e, tejto stratégie sa najlepšie využí, keď sa to bude diať v ľudskej spolupráci s ostatnými agentúrami, členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Na budúci rok komisia, tak ako o tom aj hovoril pán predseda, pripraví návrh reformy Europolu, aby posilnila jeho schopnosť e, vyšetrovať e, závažnú trestnú činnosť vrátane počačovej kriminality. Predložíme takisto aj návrh na transfer um, SIPA do efektívnej agentúry, ktorá bude schopná riadiť, zabezpečovať vzdelávanie. To by chcela komisia pripraviť eh, do budúceho roku. Názov dnešného, dnešnej schôdze je demokratická zodpovednosť, eh, alebo prvej časti prvého panelu. A ja veľmi verím, že demokratická zodpovednosť aj európskych agentúr bude mať eh, bude mať z toho prospech, keď bude zvýšená transparentnosť zo strany parlamentu a vlastne preto sme pripravili aj viacročnú stratégiu a výročný pracovný program, preto aj podporujeme e, prenos viac informácií z týchto agentúr do vašich parlamentov. Najnovšie naredenie o Frontexe zabezpečuje dobrý príklad toho, akým spôsobom demokratická zodpovednosť môže byť e, lepšie e, sa vykonávať. Agentúry informujú parlament každoročne a parlament môže potom pozývať aj výkonných riaditeľov, aby sa zodpovedali zo svojich úloh, ktoré vykonávajú. Demokratická zodpovednosť takisto je aj súčasťou nového šengenského um, riadenia. Komisia pred týždňami predstavila um, na podporu slobodného pohybu osôb um, zadefinovanie princípov EÚ. Takýto systém musí byť vychádzať z Európskej únie a musí byť schválený Európskym parlamentom, čo je, vychádza z článku 77 zmluvy Teraz e, finalizujeme prvú výročnú správu o e, z tejto stratégie pre bezpečnosť. To, pri, táto správa bude pripravená na november a pri, zabezpečí vyhodnotenie toho, čo bolo urobené doteraz a takisto aj určité odporúčania. Takže Europol a Eurojust sa pripravujú na túto správu a o tom, aká je momentálna situácia vnútornej bezpečnosti. Všetky e, tieto úlohy sú veľmi dôležité, nič z nich nič neubudlo na dôležitosti. Veľa sa síce dosiahlo, ale stále treba pra- pracovať. E, v otázke z organizovaného zločinu došiel k určitým e, postupom, pokroku, takisto zlepšilo sa e, s poskytovanie teda alebo nakladanie s so, zoznamami cestujúcich pasažierov voči ostatným krajinám a takisto zabezpečili sme zadefinovanie počítačovej kriminality, aby sa mohla zabezpečiť lepšia ochrana obetí. Takisto um, čo sa týka um, opravných prostriedkov v oblasti boja proti um, trestnej činnosti um, skupín, to by malo takisto byť um, úspešnejšie v blízkej budúcnosti. Čo sa týka terorizmu a radikalizácie, tak um, je treba s, pred mesiacom bola spustená sieť pre radikalizáciu boja proti terorizmu. Takisto bol zavedený aj, alebo diskusuje sa tiež o, o novej rozpočtovej položke európskeho boja proti terorizmu. Takisto je treba zabezpečiť aj lepšiu bezpečnosť pozemnej dopravy. Takisto dosiahnutý bol pokrok aj v počítačovej kriminalite. Vznikol Európsky um, Cybercrime Centrum, kde vlastne sa môžu, kde, sa, kde existujú aj Ehm, alebo boli vytvorené týmy, ktoré môžu rýchlo reagovať na počítačové útoky. Takisto eh, zvýšila sa ostraha hraníc, aby sa zabranilo alebo sa znížila eh, bezhraničná kriminalita a podobne. Komisia podporuje Eurosur. Takisto um, pokrok v oblasti ehm, pozemných hraníc trošku ide pomalšie, ale v oblasti ochrany vonkajších hraníc teda. E, preto je proto potrebné pripraviť e, e, analýzu rizik, a je potrebné zabezpečiť väčšie úsilie, keď chceme dosiahnuť náš cieľ. Je potrebná spolupráca medzi EÚ a členskými štátmi to je podstatné. Ako som povedala vo svojej prvej poznámke, je to podstatné, aby sme plne rešpektovali základné práva, ktoré sú už teraz zakomponované v Lisabonskej zmluve. Takže v závere, pán predseda, poslanci Európskeho parlamentu hrajú veľmi dôležitú úlohu po Lisabonskej zmluve. Myslím, že to by malo byť vítané, aj keď to viedlo k určitým počiatočným e, diskusiám o tom, ako to majú zabezpečiť, e, aby, sa, no, sa inštitúcie prispôsobili novej situácii tak preto je dôležitá vlastne táto správa, ktorú pripravuje pani Borsalino o stratégie pre vnútornú bezpečnosť, takže ja sa na túto správu teším. Dúfam, že naša výročná správa o výročnej bezpečnosti takisto e, vlastne vyvolala diskusie aj na úrovni národných parlamentov. Jednoducho bezpečnosť v parlamente sa nedá budovať bez silnej demokratické zodpovednosti a myslím si, že dnes sme svedkami toho, že sme e, dosiahli veľké kroky v smerom pred predsedám. Ďakujem pekne pani komisárke Malström. A teraz by sme si vypočuli pána Adama Rapackého, ktorý, ako som povedal, je e, predsedom stáleho výboru pre vnútornú bezpečnosť e, Kozy za polské predsedníctvo rady. A potom, ako som povedal predtým, prídu na rad e, dvaja členovia tohto panelu pani Rita Borsolino, ktorá je spravodajkyňou pre stratégiu vnútornej bezpečnosti Európskej únie, ktorá je členka výboru LIBE Európskeho parlamentu a potom profesor Giuseppe Cataldi z Neapolskej univerzity. Takže pán Rapacký, máte slovo, nech sa páči. Šanovní państwo. Vážené dámy, vážení páni, je to pre mňa naozaj veľká satisfakcia, že tu môžem byť s vami a zúčastniť sa tejto spoločnej schôdze parlamentných výborov, kde budeme hovoriť o úlohe Europolu, Eurojustu, ako aj o tom, ako môžeme garantovať bezpečnosť európskych občanov. Je pre mňa naozaj veľkou cťou, že môžem o tejto otázke hovoriť s vami aj s expertami. Ja už 26 rokov pracujem na riadení viacerých policajných jednotiek a som poverený bojom proti delikvencii v rozličných policajných jednotkách v rámci Poľska. Pokiaľ ide o e, stratégiu vnútornej bezpečnosti, myslím si, že e, odpoveď na túto iniciatívu je obrovskou výzvou, pretože táto stratégia v rámci EÚ nám umožňuje identifikovať hlavné hrozby pre bezpečnosť EÚ. Tieto hrozby sa netýkajú len konania e, v jedného členského štátu a v rámci neho, ale aj e, medzi jednotlivými členskými štátmi. Nezabúdajme, že nemôžeme bojovať proti organizovanému zločinu, e, terorizmu, cyberútokom, E, bez toho, aby sme ne, nerátali s medzinárodnou spoluprácou. Stratégia vnútornej bezpečnosti ukazuje, že nástroje a e, činy, vďaka ktorým aplikujeme do praxe rozličné nástroje, e, vyschádzajú zo spoločných hodnôt, ako je napríklad právny štát, rešpektovanie základných práv a slobôd, ďalej kontrolné orgány. Tam sa treba sústreďovať najmä na boj proti e, delikvencii, zločinnosti a snažiť sa o bezpečnosť a vlastne v boji proti zločinnosti musíme zároveň garantovať bezpečnosť občanov a garantovať ich slobody. To je základná výzva akékoľvek konanie, ktorého cieľom je garantovanie vnútornej bezpečnosti, musia byť proporčné, efektívne a musia mať zadefinované ciele, pretože nemôžeme si dovoliť, aby sme sa dostali do situácie, keď e, preto, aby sme garantovali istú úroveň bezpečnosti, bude mať dopad na slobody a práva občanov. Ako som povedal, musí tu existovať istá rovnováha medzi týmito hodnotami. Stratégia vnútornej bezpečnosti a jej realizácia e, vedú k tomu, že sa vlastne zhromažďujú osobné údaje občanov EÚ, ako aj tretich krajín a Európska únia musí nájsť istú rovnováhu medzi využívaním týchto údajov a tým, ako garantovať e, právo na súkromie občanov. A to sa má vzťahovať na všetkých občanov. Existuje tu nebezpečenstvo, pokiaľ ide o používanie osobných údajov a tu treba garantovať ich adekvátnu ochranu. V súčasnosti existujú také normy, E, ktoré upravujú skladovanie a vzájomnú výmenu a prenos týchto údajov a oni práve rešpektujú tento princíp proporcionality, legality a efektívnosti, pokiaľ ide o ich zachovávanie a udržiavanie, ale takisto aj pokiaľ ide o príklady, ktoré e, môžeme si brať od iných orgánov, ktoré to už robia. Toto sa týka predovšetkým osobných údajov a nakladania s nimi. Aby sa všetky tieto podmienky splnili, tak musíme e, si uvedomiť, ktoré údaje sú nevyhnutné pre garantovanie bezpečnosti občanov EÚ a zároveň mm, ich musíme adekvátne e, uchovávať v adekvátnom prostredí. Rovnako treba analyzovať aj limity, ktoré tu existujú a aké práva treba rešpektovať, aby sme zabezpečili vnútornú bezpečnosť. Občania musia poznať práva inštitúcií, ktoré od nich získavajú, prechovávajú tieto osobné údaje a zároveň si musia uvedomovať, že tieto údaje sú kontrolované a veľmi e, prísne sledované. Táto rovnováha medzi ochranou základných práv a prácou týchto orgánov, ktoré garantujú e, verejný poriadok, predpokladá, že tak národné parlamenty, ako aj Európsky parlament majú pred sebou obrovskú výzvu. Práve parlamenty majú možnosť prijímať adekvátnu legislatívu tak, aby sa tieto údaje získavali, uchovávali, E, adekvátnym a najadekvátnejším možným spôsobom a oni definujú aj také prvky, ako je napríklad čas, počas ktorého možno tieto údaje uchovávať, kontroly, aké možno vykonávať, operatívne kontroly a ako možno e, tieto údaje, kde ich skladovať, ako ich uchovávať a teda tak národné ako aj Európsky parlament majú možnosť získavať dodatočné informácie od týchto orgánov, ktoré sa zaoberajú e, s týmto zhromažďovaním údajov, údajov a takisto môžu sledovať normy, ktoré garantujú plnenie týchto požiadaviek, o ktorých som už hovoril. Pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť kozy, tak tam sa definujú stratégie, pre vnútornú bezpečnosť a ich aplikácia. Na to musíme zadefinovať eh, mnohoročný, viacročný strategický program, ktorý zadefinuje existujúce hrozby v oblasti organizovaného zločinu a takisto zadefinuje strategické ciele a konkrétne operatívne plány, tak aby sme mohli bojovať a adekvátne nakladať a riešiť tieto situácie. Pokiaľ ide o prácu nášho výboru, my venujeme mimoriadnú pozornosť tomu, aby proces aplikácie e, e, stratégie pre vnútornú bezpečnosť bol proces, ktorý by umožnil rešpektovať a garantovať občianske slobody a slobodu občanov. Počas poľského predsedníctva. Naša krajina chce, aby táto stratégia vnútornej bezpečnosti garantovala adekvátnu úroveň ochranu základných práv a aby všetky tieto e, prvky takisto adekvátne boli aj v parlamente riešené. Ďakujem. A teraz odovzdávame slovo našej spravodajkyni pani Rite Borsalino, ktorá má na starosti v výbore LIBE bezpečnostnú stratégiu. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, uplynuli celé roky, v podstate konkrétne dva roky, odkedy, sa, odkedy vstúpila do platnosti Charta základných práv a Lisabonská zmluva. Tieto zmluvy neboli len vývojom právneho rámca, bol to naozaj kvalitatívny skok, najmä čo sa týka politík, ktoré transformovali Úniu a jej oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Hovorili sme predtým o spolupráci medzi jednotlivými administratívami a o spoločných minimálnych štandardoch v oblasti azylových politik. Teraz zmluvy vytyčujú naozaj spoločné politiky už aj v oblasti hraníc alebo migrácie. A takisto sa zaoberáme internou bezpečnosťou, ktorá presiahla hranice národných eh, štátov, národ, toho, čo sa rieši na národnej úrovni. Ako hovorí článok 12 zmluvy o Európskej únii, aj národné parlamenty by mali prispievať k týmto aktivitám, samozrejme bez toho, že by sa vzdali bilaterálnych vzťahov, ktoré už ustanovili ich národné vlády. Treba však zabudovať do celkového obrazu európsku perspektívu, ktorá jediná sa môže vysporiadať s takými výzvami, ktoré, sú, ktoré globalizácia stavia pred nami v oblasti hospodárstva, financií, ale aj v oblasti pohraničných kontrol. Zo strany hospodárstva za ostatné roky aj Európska únia zažila, bohužiaľ, veľ, veľmi veľké problémy a zistili sme, že nemáme dostatočné nástroje na boj s takýmito ťažkosťami, ktoré sa vyostrili, odkedy sme prijali spoločnú menu. Osobne dúfam, že sa nebude pokračovať a nezistíme ne, ne podobné skutočnosti v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pretože by tu bola bolo nebezpečenstvo zvyšovania nedôvery medzi jednotlivými členskými štátmi a tendencia zhoršovať situáciu a opätovne zavádzať pohraničné kontroly na vnútorných hraniciach únie. Takéto iniciatívy sa dajú opodstatniť, keď ide o priame ohrozenie občanov nejakého konkrétneho štátu, ale zasa neexistujú záruky, ktoré by zároveň zaručili slobodu pohybu občanov, ktoré sú Úholným kameňom oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v oblasti EÚ. Tieto všetky veci sú navzájom prepojené. Musíme mať viac solidarity, viac spoločných záväzkov a odhodlania. Nesmieme uvoľňovať priestor populizmu a e, lokalizačným trendom. Solidarita je základom e, európskych zmluv Článok 80 napríklad priamo hovorí o solidarite a to nie len o finančnej solidarite. A toto už počiarkli štokholmské závery Európskej rady, pretože už tam sa prijala stratégia Európska, Európska stratégia vnútornej bezpečnosti minulý rok. V tejto oblasti sa zvyšuje súčinnosť. Rumunsko a Bulharsko napríklad by sa mali pripojiť do šengenskej spolupráce, mali by prevziať na seba svoj diel záväzkov a splniť všetky štandardy a normy, ktoré sa od nich vyžadujú. Neznamená to, že by sme zrazu začali vyžadovať od nových štátov ďalšie podmienky navyše. Nie. Ide len o to, že Schengen má v sebe isté rizika a treba sa e, vážne zaoberať aj kolektívnymi aktivitami, v ktorých môžu byť niektoré štáty zapojené a vtedy musia byť hranice prísnejšie kontrolované. Rada v, tejto, v tomto zmysle už pripravila návrhy, ktoré sa týkajú celej tejto oblasti spoločnej slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a nie len situácie v jedného, jedného štátu. Čakáme na prvú operačnú správu od komisárky s touto tematikou a samozrejme budem e, s záujmom počúvať rozpravy dnes popoludnia a zajtra do poludnia. Dúfam, že takáto iniciatíva sa zopakuje a druhá výročná správa bude dostupná na čas. Dúfam, že, vnútorná, že, že Výbor pre vnútornú bezpečnosť Kouzy nám bude posielať podrobnejšie informácie a správy, než tomu bolo tohto roku. Tu máte vo svojich zložkách. Rada by som poukázala na to, že je výborné si vymieňať informácie na interinstitucionálnej úrovni, lenže malo by sa to diať adekvátnym spôsobom. To sa týka toho, čo nedávno prijal e, výbor LIBE v Európskom parlamente boli to uznesenia o organizovanom zločine, terorizme a ďalší, ktoré sa týkali vnútornej bezpečnosti. Napríklad eh, pán Alvarez vypracoval takúto správu. Myslím si, že musíme mm, veľmi opatrne aplikovať myšlienky zmluvy, ale nesmieme robiť kompromisy u informovanosti Európskeho parlamentu a Európskej rady. Myslím si, že demokratická zodpovednosť volá po Eh, takémto zdieľaní informácií. Teším sa na rozpravy počas tohto zasadnutia a na zaujímavé myšlienky, ktoré rozšíria to, čo už je v správach o Europole, Eurojuste a eh, Frontexe v našich zložkách. Výbor LIBE, ktorý už vyjadril znepokojenie, že nemá úplné informácie. Myslím si, že aj takéto niečo bude zaujímavé pre národné parlamenty, pretože je tu akýsi politický cyklus, ktorý má e, zrealizovať politické stratégie, ktoré navrhuje okrem iného Európsky parlament a obhajuje Európsky parlament. E, myslím si, že ďalší kruh politickej bezpečnosti, ktorý začne v roku 2014, by sa mal skoncipovať bez toho, že by v ňom miesto mali aj národné parlamenty. Existuje štúdia o základných právach aj o tom, čo je rozsah pôsobnosti európskych agentúr. Táto kritika, ktorú sme si vypočuli na adresu agentúr, ktoré nedostatočne spolupracujú s národnými administratívami, to predstavuje zásadný, závažný problém, s ktorým by sme sa mali vysporiadať. Spomínané agentúry totiž dostávajú ešte závažnejšie a dôležitejšie úlohy ako v minulosti a explicitne treba povedať, že národné parlamenty musia monitorovať Eurojust a Europol a volať ich na zodpovednosť. Národným parlamentom musia skladať účty. Ďalšie agentúry, ako napríklad Frontex, by sa mali vydať podobnou cestou. A tým by sa vytvorila sieť agentúr, kde by e, národné inštitúcie reprezentovali istý dozor, ale musia mať tu aj parlamenty svoje miesto, pretože inak by to nebolo demokratické. Ďalšia téma je prístup k utajovaným skutočnostiam a informáciám. Existuje štúdia, ktorá je veľmi užitočná, dôležitá. Ja vysvetľujem vo svojom pracovnom dokumente, že je nevyhnutné, keď hovoríme o buď externej alebo internej bezpečnosti, niektoré informácie jednoducho musia byť chránené E, pretože je to tak v záujme únie alebo jednotlivých štátov EÚ. Ale nemalo by sa to používať ako zastierka alebo výhovorka v bránení prístupu k takým informáciám, na ktoré zastupcovia občanov majú právo majú právo sa s nimi zoznámiť, či už pracujú v národných alebo v Európskom parlamente. Takže v súčasnosti prebieha rozpráva o stupni utajenia jednotlivých dokumentov. Úradníci, ktorí pracujú na národnej európskej úrovni, majú právomoci rozhodnúť, či bude prístup k dokumentácii umožnený alebo odopretý. Na európskej úrovni eh, je situácia ešte metúcejšia a dúfam, hoci sa vyjadrujem veľmi diplomaticky, že nariadenie, na ktorom pracuje pán eh, Cashman, právna úprava, na ktorej pracuje pán Cashman, bude e, viac v súlade s právom Európskej únie, tak ako je e, nastavený aj duch zmluv EÚ. Obraciam vašu pozornosť na dokumenty v zložkách, kde nájdete ďalšie informácie. Nechcem už viac e, míňať viac času, pretože bude mať priestor, budú mať priestor aj ďalší. A dúfam, že si využijem od relevantných, vypočujem od relevantných aktérov e, dôležité odpovede na dôležité otázky. Myslím si, že už tento rok by sme mali začať organizovať stretnutie o vnútornej e, bezpečnosti a jej stratégii na budúci rok, aby sme dobre využili čas, ktorý máme pred sebou. Mali by sme rozmýšľať aj o tom, či by sme mali vypracovávať národné správy, ktoré by nám mohli podať jasný obraz o situácii, ale samozrejme, že to je téma, pre predsedu a pre závery, povedzme, z dnešného zasadnutia. Ďakujeme pani Borsalino. A napokon v tomto kole prezentácií a prejavov, ktoré otvárajú dnešné zasadnutie, si vypočujeme pána profesora Giuseppa Cataldiho, ktorý nám predostrie Akademický pohľad na vec bude hovoriť o rovnováhe medzi slobodou a bezpečnosťou aj medzi základnými ľudskými právami. Nech sa páči, pán profesor Kataldy. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som si pripravil malé vystúpenie v angličtine, ale ešte predtým by som vám chcel poďakovať v mojom jazyku. Chcel by som sa poďakovať organizátorom za to, že som dostal túto príležitosť oboznámiť vás s tými takými univerzitnými akademickými stanoviskami. Som veľmi rád, že to môžem urobiť osobne, ale aj e, ma to teší za inštitúciu e, Orientálnu univerzitu v, Na- v Neapole, ktorú zastupujem. Takže ja by som teda sa pozrel na túto otázku z pohľadu e, človeka e, vo vzťahu k slobode, spravodlivosti a bezpečnosti. Aj v, potom, odkedy už dva roky, dva roky potom, čo vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, aj keď to ešte dostatočne nie je v e, ústretom záujme toho, čo, čomu sa venujú európske inštitúcie a agentúry. Tie sú skôr podľa mňa stále sústredené viac na medzivládnu spoluprácu, ktoré s cieľom zabezpečiť zabezpečiť bezpečnosť únie ako takej. A ja preto by som chcel identifikovať e, či veľmi dobre známy právno obozretný nástroj, teda tú marginálnu doktrínu, tak ako ju navrhuje Európsky súd pre ľudské práva, ktorej ho potenciál bol dostatočne nevyužitý doteraz alebo nepreskúmaný doteraz a pritom e, sa to dalo by využiť na riešenie problémov aj na operačnej aj e, na úrovni, pričom to by zabezpečovalo ochranu ľudských práv. A tento marginálny, marginálny respektíve marža ocenenia tejto doktríny potom by mohla byť využitá na operačnej úrovni. Takisto je možné zabezpečiť určitú paralelu na, e, medzi súdmi a um, e, e, voľnými zástupcami na druhej strane, tým, že sa zabezpečia rôzne iné um, právne nástroje, pretože všetci majú právo z tých, týchto dvoch, teda súdy aj volené orgány, zabezpečovať e, kontrolu alebo e, dozhľad nad otázkami, ktoré súvisia s vnútornou bezpečnosťou a dom, e, domácimi otázkami. E, takže je potrebné to, aby to bolo zabezpečené a vyvážené tým, že buď je plná súdna e, kontrola, aj parlamentná kontrola, tak ako to predpokladá Lisabonská zmluva, ale e, to zatiaľ ešte ďaleka nie je dokončené na strategickej úrovni, ani na legislatívnej úrovni a dokonca ani na operačnej úrovni. Samozrejme, že sú rôzne komplikácie, sú rôzne ťažkosti. Dovolte, aby som spomenula niektoré z nich problém napríklad príslušníkov tretich krajín, a náš priestor bezpečnosti a e, slobody nemôže byť e, budovaný bez toho, aby sme nerešpektovali práva osôb z tretich e, krajín. Tiež musíme rešpektovať aj dohovor z Tampere z roku 1999, kde myšlienka tohto ambiciozného projektu bola už nastavená. Teda otázka základných práv nie je jedným demokratickou témou, ktorá sa týka našich európskych občanov, ale je zároveň aj otázkou civilizácie a humanity alebo ľudskosti, ktorá platí aj pre ne, neobčanov EÚ. Takže nemá zmysel bojodovať e, európske opevnenie. Potom druhou komplikáciou samozrejme je spolupráca s takýmito tretími štátmi, pretože chráni, ochrana ľudských práv, pričom chcete zároveň zabezpečovať bezpečnostné politiky. To je komplikované, alebo to komplikuje tá celá situácia, e, keď chcete spolupracovať s takýmito štátmi a s ich agentúrami musíte mať s týmito e, štátmi vlastne vzťahy s ich právnymi poriadkami a to nie vždy e, znie v rovnakom tóne, tak ako je to v tón, e, aký je tón EÚ. Takže, ale to nemalo by byť politickým alibi, aby sme tým pádom nerobili nič. Práve naopak musíme robiť oveľa viac v tejto spolupráci. Práve preto musíme uzatvárať spolu kooperačné dohody s našimi partnermi a medzinárodnými organizáciami. Takisto mali by sme chrániť naše minimálne normy. Dovolte, aby som vám pripomenul veľmi dobrý známy e, rozsudok Jusuf Akady s, e, s Luxemburským súdom, ktoré jednoznačne vyjadrilo, že e, úroveň ochrany základných práv, ktorú považuje bezpečnostný nárada OSN za rozhodujúcu, keď chce niekomu zmraziť účty, povedala, že tu je momentálne nepostačujúce v európskych aký. Toto som chcel tak pripomenúť. Dovolte, aby som takisto pripomenul tú eh, doktrínu eh, marginálneho oceňovania. Vo všeobecnosti eh, termín marginálne ocenenie predstavuje určitý diskrantný manéver, ktorým Štrasburský súd zabezpečuje národným E, orgánom, aby mohli plniť svoju, svoje úlohy. Kľúčové slova sú dobre známe, to je subsidiarita a um, revízia či preskúmanie systému, aby som to takto mohol popis, popísať. Čiže keď sa pozriem na judikatúru Štrasburského súdu aj s jednotlivými sílami týchto krajín, tak štátne orgány sú prakticky lepšie, majú lepšiu pozíciu než nejaký európsky súdca, keď chce niečo zam, niečomu zamedziť, ale akákoľvek, taká, takýto zásah zase musí obsahovať určité kritérie, aby mohol byť e, akceptovaný to, týmto dohovorom, aby to spadalo do toho. Takže sa blížim bližšie k nášmu, e, našej téme. Myslím si, že e, spolupráca našich parlamentov európskeho s národnými a tiež agentúry, ktoré sú v oblasti vnútornej bezpečnosti, by, by mali pracovať na rozvoji nástrojov, ktoré budú v oblasti európskych Um, ľudských práv a tie budú musieť byť na nadnárodnej úrovni a bude musieť existovať nejaký nadnárodný eh, systém eh, ľudských práv alebo eh, a tento systém vlastne bude musieť uplatňovať to, čo je v tejto doktríne. A keď chcete takisto poukazovať na hrozby, ktoré čelia európskemu územiu, tak e, samozrejme, že taká to, tie roz, jednotlivé agentúry, ktoré prijímajú rozhodnutia, musia mať nejaké obmedzené možnosti rozhodovať. Práve, že rozhodnutia by mali byť len tými volenými orgánmi, respektíve súdnymi orgánmi, ktoré budú posudzovať, e, kedy e, opatrenia prekračujú hranice legálnosti a, či, a tie parametre sú dobre známe, ako napríklad e, právnecká kontrola, dostupnosť, istota, presadzovanie legitimných e, zámerov, presadzovanie e, demokratickej spoločnosti, právneho štátu a podobne. Čiže táto doktrína by mala byť považovaná za konkrétnu možnosť, akým spôsobom uplatňovať ľudské práva, ktoré vyžadujú článok 7.2 štokholmského dohovoru. Takže je to vec, ktorá je interparlamentného charakteru, je to absolútne podstatné, pretože ešte stále e, existujú určité problémy, ktoré my, ktoré dokážeme cítiť v našich domácich členských štátoch hľadiska toho, akým spôsobom môžu konať tieto európske agentúry. Dovolte by som ešte pripomenul nové rozhodnutie Európske, Nemeckého ústavného súdu z 30. júna 2009, ktoré sa týkalo toho, že či je Lisabonská zmluva v súlade s Nemeckou ústavou Eh, eh, nemecký ústavný súd využil možnosť, že veľmi úzko vysvetlil občanom, aký je ten priestor ehm, bezpečnosti a politickej aktivity a aký je vlastne, aký, aký je ako to vlastne má byť ten, vykonávaná parlamentná kontrola. Tak zatiaľ to ešte celkom, trochu celkom nie je vyriešené, pretože tu chýba akási demokratická zodpovednosť. Keď chcete budovať určitý verejný e, priestor, kde aj e, práve oblasť e, slobody a bezpečnosti je práve tou právnou inštitúciou, to nie je len nejaká túžba, ale to je práve povinnosť Európskej únie toto zabezpečiť v súlade s článkom 10 a článkom 2 Lisabonskej zmluvy. Týmto by som aj uzavrel svoj príspevok. Takže my musíme vyriešiť túto otázku zodpovednosti a e, zúčtovania svojho konania a jednoducho myslím si, že dôležitá je táto e, doktrína marže, o, o, o, čo, marže ocenenia. Ďakujem pekne, pán, hovorí pán predseda profesorovi Kataldimu. Takže teraz e, máme ešte 40 minút e, na diskusiu. Takže ja by som navrhol, keby, aby sme dali slovo dvom e, poslancom z národných parlamentov a potom jednému um, európskeho poslancovi, tak aby sme tu mali takúto diskusiu. Dáme slovo najprv lordovi Davidovi Hanimu z House of Lords, zo snemovne lordov Pán predseda, ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo. Chcel by som využiť tento vstup na to, aby som teda um, pripravil správu, alebo vám oznámil o správe, ktorú pripravil môj výbor uh, ku stratégii uh, bez, vnútornej bezpečnosti a pretože hlavným cieľom bolo, že vnútorná bezpečnosť, aj keď je to národná zodpovednosť, ani nezačína, ani nekončí na národných eh, hraniciach. A to znamená, že vlastne je tu potrebné postupovať kolektívne tak, ako aj na národnej úrovni. A potom druhú dôležitý vec, druhú dôležitú vec, ktorú sme oznámili, alebo sme zatvorili, že komisia, ktorá identifikovala 5 priorít, teda boj proti terorizmu, boj proti počačovej kriminalite, katastrofy, závažná trestná činnosť a ochrana hraníc, sú priority, ktoré sú tie správne, správnymi prioritami a je to správ, sú správne oblasti, na ktoré sa treba sústrediť. E, podstatné, čo sme teda uzavreli, bolo, že vnútorná bezpečnosť musí ísť ruka v ruke s vonkajšou bezpečnosťou a komisia musí robiť trochu viacej, než robila v minulosti, aby tieto dve, eh, mhm. tieto dve hrozby spolu Takže tak, ako bolo to, čo urobila napríklad v oblasti legislatívy e, k zoznamom cestujúcich, e, ktorá momentálne e, je medzi inštitúciami a myslíme si, že keby bolo by to efektívnejšie, keby to platilo aj na lety v rámci Európskej únie, nie len na tie, ktoré prichádzajú zvonku. Takisto by, po tretie, boli sme trošku prekvapení z toho, že komisia nejakým spôsobom nespomínala o láske boja proti e, katastrofám, akú úlohu hrá armáda. E, pretože všetci sme napríklad videli v prípade japonskej tsunami, akým naozaj obrovský, v takom prípade takéhoto obrovskej katastrofy bola absolútne podstatná úloha e, vojska a armády. Takže si myslím, že Európska únia by mala takisto pouvažovať o tom, akým spôsobom koordinovať túto činnosť. A posledná všeobecná poznámka bola, obávam sa síce povedať, že ešte si myslíme, že je tu priveľa orgánov na rade, ktoré tieto otázky riešia a bolo by treba určite zracionalizovať eh, tieto všetky orgány a agentúry, um, pričom nechcem nejakým spôsobom uh, nerešpektovať alebo znižovať rešpekt voči uh, ministrovi Rapackému, ale myslíme si, že kozy e, by nemalo byť, predsedom kozy by nemalo byť rotujúce predsedníctvo, ale mal by to byť niekto, kto by bol zvolený na nejaké obdobie dvoch, dvoch rokov, tak ako sa to deje v prípade manažmentu Europolu alebo Frontexu, aby naozaj tam bola zabezpečená nejaká kontinuita. Ale hlavný dôraz bol na počítačovú kriminalitu, čo je naozaj nová oblasť pre Európsku úniu a to je každým dňom stále väčšou, väčšia a väčšia hrozba pre našu bezpečnosť a prosperitu. Takže mm, my sme už aj písali v našej správe, kde boli príklady, akým spôsobom inštitúcie sú predmetom útokov, tak z, aj, v, vonkajš, aj Eh, obchodu, obchodovanie s emisiami, aj eh, Európska služba pre dokončnú činnosť eh, už boli predmetom útokov, ale musím povedať, že veľmi dobre sa im nepodarilo sa s týmto vysporiadať, lebo nie sú na to vybavení. Čiže bola by kom, dobre, keby komisia posilnila schopnosti a kapacity týchto inštitúcií. Myslím si, že v niektorých členských štátoch je dosť veľa odborníkov na to, aby naozaj mohli inštitúcie vybudovať dobre ochranné valy, aby neboli tak ľahko napadnutelné Takže tiež si myslíme, že, súhlasíme s komisiou, že je potrebné vytvoriť tento stredisko pre počačovú kriminalitu a budeme sa tešiť, eh, keď eh, pani komisárka túto úlohu dá Europolu, pretože si myslíme, že táto eh, inštitúcia je správna na, to, na túto úlohu. My si myslíme, že neviem, či je potrebné e, vytvárať nový e, stredisko pre boj proti počačovej kriminalite v rámci existujúcich zdrojov. To nebude e, asi bohako fungovať. Takže myslím si, že v zhrnutiu z dokumentov sú, je časť našej správy, ale dúfam, že niektorí z vás si pozriete celú našu správu a môžem vám povedať, že to bola naozaj e, otázka e, dôveryhodnosti e, komisie, akým spôsobom bola komisárka hovorila o úlohách komisie. A teraz pán Konstantinos z Helenského parlamentu. Ďakujeme, pán Lord. Hagius. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Áno, Naozaj je to veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť tejto E, schôdze so zástupcami národných parlamentov. Pre mňa je to veľmi dôležitý deň, pretože sme tu e, spolu s európskymi osobnosťami a aby demokratická kontrola mala zmysel, v prvom rade je potrebné, aby sme si uvedomili, čo sa stalo s oznámeniami a vyhláseniami, ktoré sme pred rokom predniesli v tejto sále. E, boli vypočuté alebo nie? Zobral ich niekto do úvahy alebo nie? Teda myslím tým na demokratickú kontrolu, ktorú my vykonávame. Toto je taká prvá úvaha. Druhá úvaha. E, moji predrečníci hovorili v mene orgánov EÚ, ich vystúpenia boli veľmi dobré. Myslím si, že našou povinnosťou v tejto kríze, ktorú stále prežívame a ktorú, ktorou trpia najmä krajiny na juhu Európy, my musíme jednoducho pochopiť, že politika a demokracia sú oveľa dôležitejšie ako názory niektorých technokratov, ktorí si neuvedomujú, že vytvorenie stratégie pre vnútornú bezpečnosť a vytvorenie politik, ktoré sa týkajú oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, majú význam iba vtedy, opakujem, iba vtedy, ak e, sú adresované demokraciám, ak sa v nich hovorí o demokracii. To znamená, ak fungujú demokratické režimy a keď sa e, o nich hovorí v politických vyhláseniach s veľkým V, pretože sa zdá, že v poslednom čase sa niektoré veci zmenili. Všetci sme očakávali, že európsky horizont sa E, premení na realitu, ale zdá sa, že trhy ešte nepovedali posledné slovo a zdá sa, že demokracie a politici sú umlčaní a podliehajú e, jednoducho nátlaku trhov. Nezabúdajme teda, toto všetko sa týka stratégie, ktorú potrebujeme aby sme zabezpečili svoju vnútornú bezpečnosť. A teraz za Európsky parlament pani Sargentini. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vypočul som si kolegov aj hosti a nechápem, ako je, aký je obsah tejto našej stratégie pre vnútornú bezpečnosť. Vypočul som si poznámky pána Kataldyho, ktorý nám hovoril o, príslušníkoch tretích krajín, ktorí by nemali trpieť touto našou vnútornou bezpečnostnou stratégiou. Podľa mňa tu máme dva veľké problémy. E, tak ako e, poslanci Európskeho parlamentu, ale poslanci tretich krajín. E, zoznam tém našich e, stratégií zameraných na vnútornú bezpečnosť je veľmi ťažké nejak vypracovať je definitívne, jednorázovo. Mm, analýzy Europolu o bezpečnostných problémoch v Európe, riešenie a rozhodnutie kosy sú tiež krízové a týkajú sa ilegálnej imigrácie, ktorá je opisovaná ako bezpečnostný problém. Ja si myslím, že problém e, nelegálnej imigrácie nie je nutne bezpečnostným problémom. Toto by bolo treba vyjasniť raz a navždy, pretože máme tu analýzy Europolu, národné parlamenty. Takisto nevedia e, vlastne, aká je situácia pokiaľ ide o rozhodnutie kozy, treba vedieť, z čoho vyplýva a ako kontrolovať, aby táto oblasť bola skutočne adekvátna a prispôsobená. A teraz máme tu rôznych e, falšovateľov. Hovorí sa tu teraz o legislatíve na svetovej úrovni, ktorá by mohla, mala pomôcť bojovať práve proti e, takýmto falošným výrobkom. A hovorí sa najmä o liekoch, hovorí sa o falošných, falšovaných liekoch. To je skutočne veľmi dôležitá otázka, pretože tu môžu ísť o produkty, ktoré e, sa vyrábajú v tretich krajinách, sú určené tretím krajinám, takže nemali by sme jednoducho zamieňať našu bezpečnosť s daňovými fiskálnymi záležitosťami a s príchodom migrantom, ktorí prichádzajú z ekonomických dôvodov a nemali by sme ich zahrňať do nášho okruhu vnútornej bezpečnosti. Ďakujem. Ak proti tomu nič nemáte, keďže teraz bude druhé kolo prejavov, vypočujeme si najprv druhé kolo otázok od poslancov národných parlamentov a Európskeho parlamentu a až potom dáme priestor panelistom, ktorí odpovedia celkovo na komentáre, ktoré tu odzneli a odznejú. Pán Andrej Humko z nemeckého Bundestagu, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Témou teraz je vlastne, že či stratégiu a vnútornej bezpečnosti spadá pod, e, v rámci zabezpečenia základných ľudských práv a v tejto otázke máme otázku na pani komisárku Malstromovú, pretože v závere teda dohody, o PNR, o teda zoznamoch pasažierov, ktorá má byť e, pripravená v novembri, či komisia doterajšie predstaviť, či myšlienky by mohla či boli vlastne dostatočne zohľadnené potom aj vlastne um, občianské, spoločenské organizácii, že či vlastne potom aj v rámci e, spolupráce s americkým bezpečnosťou vlastne tie tzv. no-board e, záznamy by boli, či potom vznikne určitý zoznam, že tých, ktorí teda nesmú vycestovať do um, tie, ktoré nesmú teda opustiť Európsku úniu. Takže takisto v tom, čo plánuje Európska komisia, teraz je, je tu akčný plán na posledný kvartál, je v oblasti, v Tureckom oblasti vnútornej bezpečnosti. Možno by ste mohli povedať tomu pár slov, čo sa tým teda myslí pretože tam vlastne spočíva otázka ľudských práv alebo zabezpečenie ľudských, do, do, dohľad nad ľudskými právami tam eh, bol, eh, má problémy. No, ďalšia otázka. Vlastne aj pán profesor Kataldy už hovoril aj o skutočnom probléme prakticky eh, demokratickej zodpovednosti, ktorá mm, vlastne akože chýba európskym agentúram Frontexu, Europolu a podobne. Myslím, že existuje aj štúdia Európskeho parlamentu, ktorá sa venuje otázke demokratickej kontroly a demokratickej zodpovednosti, akým spôsobom má tento mm, problém demokratickej alebo možno skôr nedemokratickej kontroly týchto agentúr e, byť vykonávaný v budúcnosti. Ďakujem pekne. You, Ďakujem. Pán František Bublán z Českej snemovne. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja mám len takú malú poznámku. Pani Rita Borsellino hovorila o konkrétnom probléme s utajovaním informácií a s rôznymi stupňami utajenia skutočnosti, s využitím takýchto informácií. Často to počúvame, že takýto problém existuje a on sa stáva tak trochu prekážkou v komunikácii medzi jednotlivými policajnými orgánmi členských štátov. Ja sa domnievam, že by stalo za to vytvoriť isté pravidlá, možno podobné tým pravidlám, ktoré platia v NATO, a podľa týchto pravidiel sa aj správať. Platí zásada, že utajuje ten, kto informáciu vytvoril, odkiaľ pochádza, pretože ten vie najlepšie, ako by táto informácia mala byť utajená, do akého stupňa. A potom ostatní sa už riadia daným stupňom. Podobne i odtajnenie musí urobiť niekto, kto tú informáciu vytvoril. Takže tu by sme mali si uvedomiť, že máme pred sebou kus práce, aby sme dokázali takýto vnútorný systém vytvoriť. Ďalej tu je otázka, ako to bude s parlamentnou kontrolou. Parlament by tiež mal mať možnosť disponovať takýmito informáciami a tu už záleží na jednotlivých štátoch, ako sa dokážu včleniť do takéhoto systému. A či budú napríklad vyžadovať od svojich poslancov isté náležitosti. Ďakujem. Aby sme uzavreli druhý okruh pani poslankyňa Sonia Alfáno z Európskeho parlamentu. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem privítať všetkých kolegov, ktorí tu zastupujú národné parlamenty. Ja som spravodajkyňou Európskeho parlamentu o organizovanom zločine v rámci EÚ. Je to správa, ktorú som ja a výbor LIBE plne podporovali a pracujeme tam so všetkými politickými skupinami na tejto téme. Je tam veľká miera zhody až jednomyselnosti, s akou sme schválili túto správu 29. septembra. My sme naznačili isté usmernenia pre európske inštitúcie a národné inštitúcie. Vypracovali sme veľmi podrobný zoznam žiadostí a požiadaviek, a tie poukazujú na to, že Európsky parlament nechce byť len pasívnym aktérom, ale chce plne zohrávať svoju úlohu taká, aká mu na základe zmluv prípada v boji proti organizovanému zločinu. Je tu jasná vôľa e, vytvoriť parlamentný výbor, dočasný výbor o organizovanom zločine a o mafiách. Je to nevyhnutné, aby sme našli legislatívne a ďalšie opatrenia, ktoré by nám umožnili postupovať koordinovanie na úrovni celej EÚ, pretože vieme, že e, vytvorenie takéhoto parlamentného výboru v súčasnej situácii je komplikované, ale myslím si, že všetky politické skupiny si uvedomujú potrebu mať takýto výbor. Treba naozaj konať, treba bojovať proti organizovanému zločinu. Ja Mm, tu mám e, napríklad isté odporúčania, pokiaľ ide o zabavenie majetku v dôsledku kriminálnej činnosti alebo ďalšie kroky, ktoré možno e, aplikovať pri rôznych e, trestných činoch v oblasti obchodného práva. A treba plne uznávať právne a súdne systémy navzájom mali by sme sa všetkými sílami snažiť o to, aby verejné fondy neskončili v rukách organizovaného zločinu. Je dôležité, aby ľudia, ktorí sú odsúdení, raz už neboli kandidátmi do európskych volieb. A ďalší dokument, ktorý vypracoval Europol, nám ukazuje, že v roku 2011 tu bol ešte taký veľmi znepokojujúci rámec a musím povedať, že ešte je tu veľmi veľa aktivít e, v Európe, pokiaľ ide o, krimin- o kriminalitu a organizovaný zločin. Máme tu Balkán, e, Baltické krajiny, Iberský poloostrov, Belgicko a Sever. Ja si myslím, že ak si osvojíme to, čo je povedané v tomto dokumente, si myslím, že treba naozaj pracovať a treba rozdeliť tieto veci do niektorých e, etáp. Títo e, kriminálnici sa v týchto krajinách pohybujú a e, jednoducho zasahujú do ekonomiky, do financií, do politiky a je to na škodu veci, že nemáme skutač, skutočné opatrenia na boj proti ním. Sú tu také jednotlivé možnosti zo strany komisie. Máme tu program na roky 2011-2013. To sú e, síce isté kroky, ale dosť také, e, také nesmelé a myslím si, že my, tak európsky poslanci, ako aj národní poslanci, by sme mali v tomto kroku, v, tom, v tejto oblasti byť eh, aktívnejší. Ja plne uznávam eh, to, čo robí Európska komisia a pani Malstrom, ale žiadam, a to je trochu provokácia, ako môžeme brať do úvahy, ako môže vlastne pracovať Europol a Eurojust, keď my nemôžeme uh, E, pracovať my ako chceme. Myslím si, že e, túto prácu treba rozdeliť pre nás. My máme politickú časť tejto činnosti a jednotlivé agentúry odbornú časť Nezabúdajme, že Európska únia sa zakladá na reprezentatívnej demokracii článok 12 a tam je vysvetlené, že aktívny prístup môžu mať aj národné parlamenty a Európsky parlament spolu s národnými parlamentami môže zohrať svoju partiu na politickej šachovnici. Myslím si, že tu netrváme len na našich prerogatívach, ale to je prostriedok a jediný prostriedok, ako bojovať proti organizovanému zločinu. Ja som presvedčená, že v tomto zmysle moja správa, správa Borsellino a Intuelt nebudú iba prázdnymi slovami. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme prešli od slov k činom a myslím si, že každý z vás E, chce byť akýmsi presadzovateľom rozhodujúcej činnosti tak v Európskom parlamente, ako aj v národných. A teraz sa mm, budeme venovať záverečnému kolu, kedy prehovorí náš kolega Hannes Patekas z Rakúskeho parlamentu a potom sa obrátime na, komis- na komisárku Malstromovú v prvom rade spomedzi panelistov, pretože sa ponáhľa. Nesmie totiž odísť neskôr ako 4.30. Pán Fazekas, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. My sme počuli predovšetkým od e, panelistov otáz, o tom, ako sa venuje otázke ochrany ľudských práv a ochrane súkromia a ochrany osobných údajov. My keď chceme reagovať e, na útoky teroristické a podobne, musíme prijímať neustále viac a viac rôznych e, opatrení, aby sme chránili také údaje, onaké údaje, zoznamy pasažierov, telefóny a podobne. Takže ja sa chcem spýtať, že ako vlastne konkrétne vyzerá európska stratégia pre najbližšie roky v otázkach týchto osobných slobôd z pohľadu ochrany údajov v aspekte e, zvyšujúcej sa medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu, ako to vlastne má byť teraz byť v novej smernici. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani komisárka. Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcela odpovedať pani Borsalina, že samozrejme v budúcnosti budeme trošku kalibrovať takúto rozpravu a naše správy, keď budeme vyhodnocovať náš harmonogram, e, zapojíme lepšie túto, toto podujatie do nášho plánu. Budúci rok naozaj to bude lepšie, bude to súvisieť aj s vyhodnocovaním a s našimi plánmi. Ďakujem, pán Lord Hannings, za vaše odporúčania. Prečítam si aj písomné podklady. Myslím si, že tam je veľmi veľa zaujímavého na rozmýšľanie a máte úplnú pravdu, že musíme urobiť viac, aby sme internú bezpečnosť prepojili s externou. Ja pred finalizovaním správy, ktorá má odporúč- pridať odporúčania, sadnem si spolu s pani Eštonovou a budeme hovoriť o tom, ako skombinovať Európsku službu vonkajšej činnosti a ďalšie inštitúcie, ktoré bojujú proti organizovanému zločinu. Pretože tu je veľmi silná externá dimenzia. Solidarita v zmluvách znamená že treba využiť aj vojenské zdroje, ktoré majú byť k dispozícii, keď ide o krízu. Ako som povedala, musíme hľadiť aj do budúcnosti, pretože je to vlastne manažment krízy, čomu sa tu venujeme, nie je to niečo jednorazové. A chcem vám povedať aj ctenému pánovi z nemeckému Bundestagu, že e, správa o zázname o cestujúcom a príslušné právne normy sa teraz diskutujú v parlamente. Uvidíme, aký bude výsledok. Možno tam bude možnosť zapracovať ďalšie prvky v oblasti ochrany občanov. Uvidíme, ako zákonodarcovia si poradia s celkovým vyznením e, záznamu o cestujúcom. A napokon s Tureckom nemáme štruktúrnu spoluprácu. Samozrejme, že existuje spolupráca s Tureckom s pohraničnými hliadkami, ale Europol a iste riaditeľ Europolu nám k tomu povie viac, tiež spolupracuje s Tureckom, ale nemáme e, žiadnu štruktúru, na ktorej nám ktorá by bola platformou pre rozpracovanie vnútornej bezpečnosti EÚ a Turecka. Áno, pani Alfano, odpovedám vám. Komisia v decembri vydá návrh, v ktorom sa bude odporúčať zvyšenie a zintenzívnenie úsilí, e, prostredníctvom ktorých by sa dali skonfiškovať zisky e, zločincov, pretože naozaj e, niektorí zločinci používajú sofistikované spôsoby a nie je to jednoduché. A napokon, pán z Rakúskeho parlamentu, máte pravdu, je to veľmi e, zásadná téma. Samozrejme, že subsidiarita a proporčnosť sú v našom zornom poli, tam sme viazaní s mluvou a moja kolegyňa Redingová tiež pracuje na celkovej, celkom návrhu na ochranu dát, kde budú zabudované zásady, e, ktoré sa týkajú príslušných registrov a iných dokumentov, ktoré sú potrebné v tejto veci. Máme tu kritéria, ktoré zvažujeme a máme na zreteli, že niektoré sú kontroverzné a celkovo je to zložitá tematika. Ďakujem, pán predseda, za možnosť podeliť sa s vami o svoje názory ja teším sa na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom, tak ako vždy, ale aj s e, poslancami národných parlamentov v týchto dôležitých témach, ktoré sa týkajú bezpečnosti našich občanov. Ďakujeme, pani komisárka Malstromová, že ste prišli, hovorí predseda. Samozrejme, chápeme, že musíte odísť. Bohužiaľ, musíte chytiť lietadlo, ale ďakujeme, že ste si napriek tomu nabitému harmonogramu našlo, našli čas. Teraz bude mať slovo pán minister Rapacky, ktorý okomentuje, čo tu odznelo. Ďakujem pekne, pán, pred, pán predseda. Nož, e, ja by som ako s, keď bolo to spomenuté e, strategický výbor kozy, je to nový, nový orgán, ktorý keď e, vlastne sa hľadalo miesto takým spôsobom, aby sa už nezduplikovali existujúce štruktúry a aby vlastne sa takisto mohli robiť práce na prakticky tých strategických e, oblastiach, ktoré súvisia s najdôležitejšou e, trestnou činnosťou, čo súvisí s oblasťou s terorizmom, s ochranou vonkajších hraníc, e, takisto s Um, konaním um, um, alebo s interakciou medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. A všetky tieto priority, ktoré boli zadefinované v tej stratégii vnútornej bezpečnosti, sú rozpracované aj v rámci našho výboru COSI. Výbor COSI Takisto prijal aj veľmi presnú metodológiu postupu Takže je, bola tu aj pripravená správa, správu ktorú Europolu, ktorá poukazuje na tom, že najväčšia, odkiaľ sú teda najväčšie hrozby v organizovanej trestnej činnosti a na báze toho vypracujeme strategické ciele, kde by sme chceli ich vlastne pokryť v celom cykle a tam by sme chceli pripraviť veľmi konkrétne operačné plány, ktoré potom budú konzekventne realizované prostredníctvom všetkých agentúr Európskej únie, ako aj cez jednotlivé národné agentúry. A takýmto spôsobom vlastne si by sme chceli sa sústrediť na tú najzávažnejšiu trestnú činnosť a na tie najdôležitejšie oblasti, pretože nie je možné pokryť úplne všetky oblasti, len by sme chceli postupovať nad týmito strategickými politickými e, oblastiami. A v to, v, momentálne v rámci e, prijatého postupu e, po, presadzujeme taký postup, aby sme e, pre, Predovšetkým preskúmali sme výsledky, čo, ktoré sme dosiahli v oblasti tých najväčších hrozieb. Netýka sa to len organizovanej trestnej činnosti, ale súvisí to so všetkými um, otázkami, kde ide o akúkoľvek, akýkoľvek narušenie vnútornej bezpečnosti. Um, Napríklad e, ide tu aj o približovanie vnúkajšej politiky s, s vnútornou politikou. Napríklad tejto otázke pripravujeme určitú takú cestovnú mapu, o ktorej budeme diskutovať v rámci e, našho výboru e, COZY aj v rámci IPS, aby sme spoločne s komisiou pripravili vlastne príslušné usmernenie takéhoto postupu. Toto sú ale konkrétne mm, postupy, ktoré sú z pohľadu strategického postupu, však e, súvisia so zabezpečením vonkajšej bezpečnosti a prepojením na vnútornú bezpečnosť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Rita Borsalina, nech sa páči. To, čo sme si vypočuli od predrečníkov, by sa dalo zosumarizovať niekoľkými slovami. Aj keď je to, čím sa zaoberáme, spletitou témou, bezpečnosť ako koncepcia sa nedá oddeliť od otázky ľudských práv. Každý prejav sa dotkol tejto pravdy a v našej práci z toho vyplývajú dve veci. Túto komplexnú otázku musíme riešiť z oboch týchto uhlov pohľadu. Ďalšia vec, ktorú som si všimla, je potreba súčinnosti, potreba spolupráce nielen medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, ale spolupráca s agentúrami, s komisiou i radou, pretože toto, táto dôležitá oblasť volá po takejto spolupráci ak chceme dosiahnuť naozajstnú bezpečnosť európskych občanov. Do toho treba zarátať aj práva tretích krajín. A vytvorenie takého systému, ktorý by dokázal nastaviť pravidlá, ktoré by sa vedeli vysporiadať s takýmito dôležitými úlohami tak ako iní už povedali, nikdy nesmieme prehliadnúť základné hodnoty, ktoré nesú Európsku úniu a jednou z týchto základných hodnôt je práve solidarita. Sú krajiny, ktoré nikdy nedosiahnu bezpečnosť, status bezpečnej krajiny, ak sa zanedba solidarita. A ja tieto dôležité body predložím aj písomne. Ďakujeme, pani Borsalino. A teraz pán profesor Kataldy ktorý e, veľmi rýchlo uzavrie túto tému. Súhlasím s predrečníkmi, hovorí pán profesor. Agentúry sú veľmi dôležité v z technického a operačného hľadiska. Celkom dobre poznám Frontex, pretože s nimi spolupracujem, ale všetko si treba overiť, pretože musíme nastoliť rovnováhu medzi efektívnosťou a úctou k základným právam jednotlivca. A práve tento aspekt sa prejavuje v práci domácich agentúr od 11. septembra. A tieto agentúry odvádzajú dobrú prácu. Iniciovali takéto kontroly rovnováhy a niekedy už prišlo aj k ako keby pokarhanie alebo napomenutiu v Taliansku a Francúzsku sa to stalo národnými parlamentmi alebo súdmi. A pres, presne takto má fungovať demokracia. Európa má na svojich pleciach e, veľkú zodpovednosť. pretože ctíme minimálne štandardy práv a mienime ich naďalej aj ctiť. Dôležité je i mať na zreteli medzinárodnú komunitu a um, podelenie sa o úlohy a informácie. Keď si uvedomíme to, čo sa deje v Somalsku alebo uh, Keni, piráti, ktorí operujú pri brehoch týchto krajín, ovplyvňujú ďalšie aktivity a nedá sa určiť, kto bol pôvodným výnikom, ako vlastne táto situácia, kde má svoj koreň. A čo sa týka Lisabonskej zmluvy a jurisdikcie, v ktorej pracujú agentúry, myslím si, že ešte máme pred sebou trojročné obdobie, kedy by sme sa mohli dočkať návrhov zo strany komisie, ktorá by mohla prekonať predmetné problémy, aby sme vedeli, kto je zodpovedný za konkrétne veci, ktorá agentúra, alebo či sa dá agentúra i zažalovať v rámci článku 263 alebo článku 140, e, pretože ešte zatiaľ neexistuje prepojenie, po ktorom voláme, ktoré je podstatné. Niekto sa už vyjadril k téme imigrácie. Nehovoríme tu o probléme, hovoríme tu o fakte v histórii ľudstva. Ľudstvo sa vždy sťahovalo a otázkou je, ako sa vysporiadať s týmto javom. Nemalo by sa to nazývať problémom, je to jednoducho skutočnosť, fakt, ktorému musíme čeliť. A súčasťou e, tradičnej demokracie v každom členskom štáte je uvedomenie si toho, že nemáme k tomu alternatívu. Migrácia jednoducho existuje. Iná vec sú naliehavé situácie, ktoré môžu vzniknúť, ale e, silný demokratický systém preukázal, že sa osvedčí aj v ťažkých časoch. Ďakujeme, pán profesor Kataldy, A bez e, ďalšieho otáľania poďakujeme členom prvého panelu a budeme pokračovať hneď druhým panelom tohoto pracovného zasadnutia, ktorý je rozdelený na časť 1, ktorá sa bude venovať hodnoteniu, prevencii a e, boju s organizovaným zločinom a terorizmom, úloha Europolu a jeho spolupráca s národnými administratívami. Prvým rečníkom je pán Rob Wainwright, ktorý je riaditeľom Europolu a potom budú nasledovať ďalší panelisti, ktorých to potom predstavíme, ale bez ďalšieho odkladu ďakujeme členom prvého panelu a vítame pána Roba Winwrighta. Just, just a second. Yes. We're welcoming our panelists. Vítame našich panelistov. Pán Otendiet Mera, ktorý je takisto e, rečníkom, ktorý predniesie zásadný prejav po pánovi e, Wainwrightovi. Pán de Mera však bol ospravedlnený z jeho parlamentných povinností zo zdravotných dôvodov a nahradza ho pani Teresa Jiménez Veseril, ktorá sa vyjadrí v mene výboru e, LIBE k správe o implementovaní analýzy a pracovných súborov Europolu a hneď potom profesor Jörg Monarch, ktorý je riaditeľom štúdii Kolegia Európy. Sú to štúdia na, európska štúdia na Sasekskej univerzite v Brightone, pán Jurg Monar. Takže riaditeľ Europolu, pán Rob Wainwright, máte slovo. Stený predseda poslanky, neposlanci parlamentov, veľmi pekne ďakujem, že ste ma pozvali na vaše dnešné stretnutie, kde budeme hovoriť o demokratickej zodpovednosti a skladaní účtov. Takéto zasadnutia sú podľa mňa dôležitým prvkom v celom procese. Takže stručne by som sa pokúsil opísať vzťahy, ktoré sú nastavené medzi Europolom, Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. A chcela by som sa s vami podeliť o myšlienky o tom, ako by sa demokratické skladanie účtov zo strany Europolu mohlo zrealizovať v praxi v budúcnosti. Ste si iste vedomi toho, že Europol je agentúra na vymožiteľnosť práva Európskej únie. Zameriavame sa na efektívnu odpoveď na činy eh, medzinárodného zločinu a terorizmu v Európe tým, že uľahčujeme výmenu informácií o tejto kriminalite medzi policiou, colníkmi a ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní. Máme nové centrum, ktoré Holandská kráľovna otvorila 1. júla tohto roka, kde pracuje 700 odborníkov, analytikov a tých, ktorí majú na starosti výkon práva, vymožiteľnosť práva v hlavných ustanovizniach Európy. Máme 130 styčných dôstojníkov, ktorí majú e, takúto oficiálnu úlohu a predstavujú jedinečný zbor ľudí, ktorí dokážu uplatňovať výkon práva v Európe. Agentúry v Európe sa poliehajú na operačné e, možnosti, napríklad sa vykoná 14 tisíc vyšetrovaní činností teroristických skupín a skupín organizovaného zločinu v Európe a spolupracujeme s takými agentúrami, ako sú Frontex a Eurojust a s inými partnermi po celom svete vrátane Interpolu a spolupracujeme so Spojenými štátmi ktorý, a mnohými krajinami, ktoré sú blízko Európskej únie. Nedokážeme uh, si vynútiť silou výkon práva, ale dokázali sme odhaliť mnohé siete teroristov a zamedziť aktivitám nebezpečných zločincov. Pomohli sme obetiam pašovania ľudí, eh, z ktorých boli mnohé deti. V Norsku v júli sa udiali smutné udalosti a Europol aktivoval prvú sieť reakcie v celej Európe Okamžite sa zaktivizovali odborníci vo všetkých členských štátoch, e, ktoré boli relevantné na k tejto téme a ktoré reagovali na tragické udalosti v Norsku, vyhodnocovali hrozby, ktoré takto predstavil pred nás násilný extrémizmus. Myslíme si, že toto je mimoriadný príspevok k medzinárodnému rozmeru tohto dôležitého vyšetrovania. Ďalší nedávny príklad našej práce bola tzv. Operation Rescue, ktorá odhalila možno najväčšiu, najväčší e, okruh vykoristovaných detí a takisto sme sa spoliehali na partnerov e, na celom svete. Identifikovali sme 705 obetí, 109 e, podozrivých bolo uväznených a 230 detí bolo identifikovaných a zachránených pred sexuálnym zneužívaním. Čo sa týka úlohy Europolu v celkovej bezpečnostnej stratégii EÚ, toto sa vyjasnilo vďaka e, dokumentu Stratégia, kde sa popísali hrozby. Systematicky sa vyhodnocujú tieto hrozby, koordinuje sa to Europolom, ale všetko závisí od toho, aké kvalitné informácie dostávame z členských štátov EÚ. Vychádzajúc e, z tohto všetkého sa ako ste už dnes počuli, vytvárajú stratégie, ktoré odpovedajú na ohrozenia, ktoré sa vytvárajú v EÚ. Od 90. rokov sa Europol vytvoril e, do formy medzivládnej organizácie a celoeurópskej organizácie. E, to, ako má skladať účty, o tom sa diskutovalo od samého začiatku existencie Europolu a e, v súčasnosti to je vnímané ako Európska agentúra. Lisabonská zmluva umožňuje Európskym parlamentom a Národným parlamentom sa dostať priamo do centra diania, aj čo sa týka nás. A nový právny rámec, v ktorom pracuje Europol, sa takisto prijal e, v podobnom čase ako Lisabonská zmluva a umožňuje väčšiu kontrolu Europolu. Máme správnu radu, kde sú zastupcovia členských štátov a riadi nás aj Európsky parlament a rada, ktorí konajú v súčinnosti a sú našimi e, finančnými eh, šéfmi, dalo by sa povedať. Vytvárame mnohé dokumenty, návrhy zákonov, eh, zaoberáme sa aj eh, dokumentmi dvora auditorov, účastňujeme sa na zasadaniach parlamentov v Nemecku, v Taliansku, v Španielsku, v Británii, ktorí, a tieto ustanovizne sa recipročne zaujímajú o prácu, ktorú vykonávame my. Ako som už spomenul, v roku 2010 sa náš právny základ zmenil, podobne ako sa zmenila, ako zmenila veci Lisabonská zmluva a tým sa zvýšila demokratická kontrola nad Europolom. Úloha parlamentu tu nie je obmedzená iba na rozpočtové otázky, ktoré som spomínal, ale sa týka aj celkovej kontroly nad činnosťou Europolu. Komisia navrhla ešte novšiu právnu bázu, právny základ na základe článku 88 Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že toto je vynikajúca možnosť ešte zlepšiť e, zodpovednosť, demokratickú zodpovednosť za skladanie účtov Europolu občanom a zvýši to efektivitu práce Europolu. Tento právny rámec sa dopracúva a dohľad e, komisie nad našou správnou radou sa precizuje. E, poučili sme sa z týchto procesov a z návrhov nových právnych úprav. Myslím si, že táto posledná právna úprava bude jednou z posledných, ktoré zásadne zmenia tvár Europolu. Myslím si, že teraz už je Europol veľmi dobre e, nastavený tak, aby mohol plniť svoje úlohy teraz i do budúcnosti. Čo sa týka pracovných úloh, tam je samozrejme priestor na zlepšenie. Europol napríklad finančne podporuje operačné aktivity v prioritných oblastiach. Je to niečo, čo vytvára lepšiu produktivitu finančného mechanizmu Európskej únie. Rozvíjať európsku schopnosť pracovať aj na regionálnej úrovni a tam podporovať členské štáty v ich boji proti e, terorizmu v hlavných epicentrách činnosti terorizmu v Európe je ďalšou úlohou parlamentu. Myslím si, že môžeme budovať na našich pozitívnych skúsenostiach konáme, ako keby sme boli ústredná inštitúcia pre boj proti terorizmu, proti organizovanému zločinu. Máme vynikajúce výsledky. Myslím si, že tento model veľmi dobre funguje a môžeme ho replikovať aj v iných transnárodných oblastiach. Okrem e, týchto skôr operačných e, skutkových stavov, môžem povedať aj to, že sa zvyšila spolupráca medzi Europolom a národnými parlamentmi i spolupráca s Európskym parlamentom. Často sa hovorí o efektivite a skladení účtov občanom. E, jedno by nemalo vyručovať druhé. Zodpovednosť skladanie účtov by mal byť prostriedkom k dosiahnutiu efektívnosti. E, čítal som článok v Journal of European Public Policy o tom, že autonómia Europolu je síce limitovaná, ale e, nutnosť skladať účty občanov sa zvýšila. Čo sa týka agentúr, ktoré majú na starosti spravodajstvo a bezpečnosť v Európe, tam sa vynoril názor, že Europol je možno najkontrolovanejšia policajná agentúra v Európe, čo je e, veľmi dobre. Počuli sme chválu aj na ochranu dát v našej organizácii, čo zasa súvisí so spoluprácou s justičnou oblasťou a policajnými zbormi. Myslím si, že vždy je priestor na zlepšenie a teším sa na rozpravu ktorá bude nasledovať e, vo výbore LIBE, nielen teraz, ale aj v nasledujúcich mesiacoch. Teraz niekoľko praktických myšlienok. Spolupráca s poslancami parlamentov by sa dala posilniť tým, že by sme dodávali viac informácií o našich aktivitách. V apríli dostali poslanci našu výročnú správu o terorizme, ale mali by dostávať aj naše vyhodnotenia pravidelne o organizovanom zločine. Mali by dostávať aj výročné prezentácie o všeobecných aktivitách Europolu a takisto výročnú správu Europolu, ktorá je zásadným nástrojom pri dohľade nad našou organizáciou. Myslím si, že všetky tieto správy by sa e, mali predložiť aj organizácii COSAC. Veľmi dobre je, že existujú pravidelné stretnutia medzi úradníkmi Europolu a poslancami, kedy sa e, rozširuje oblasť porozumenia nad prácou jednej a druhej inštitúcie, najmä poslanci výboru LIBE boli veľmi konštruktívni a umožňovali nám platformu na výmenu informácií. Som veľmi rád, ak ma pozvete ešte častejšie do parlamentu, som, budem tomu veľmi rada prídem. Takisto si myslím, že by sme mohli e, zvýšiť povedomie o práci Europolu aj o tom, ako, aký dohľad existuje nad našou prácou, aký sme kontrolovaní. Možno by sme mali vytvoriť špeciálny výbor LIBE, ktorý by pracoval len s agentúrami. Takéto konkrétne odporúčanie už zaznelo. A záverom uplatňovanie výkonu práva súvisí s národnou suverenitou a ochranou základných práv, takže Európska oblasť spravodlivosti a interných záležitostí je veľmi citlivá záležitosť pre našich občanov. Europol je financovaný európskymi daňovými poplatníkmi, takže máme povinnosť konať transparentne a keď sa zvyšuje naša transparentnosť, to iba vítame. Europol si váži záujem rady a podpor a podporu od poslancov parlamentu, pretože tým sa zefektívňuje naša práca. Podľa mňa takáto spolupráca je vynikajúcou príležitosťou na zvýšenie eh, zodpovednosti, zodpovedania sa za naše činy voči občanom a takisto je to možnosť zlepšiť spôsob, akým Europol podporuje politiku členských štátov EÚ. Väčšia efektivita sa však vždy dá dosiahnuť. Vždy môžeme vystupovať viac zločincov, viac teroristov, aby Európa bola čoraz bezpečnejšia, pán predseda. Tešíme sa na lepšiu súčinnosť medzi našou organizáciou a poslancami parlamentov. Ďakujeme, pán Wainwright. Teraz dostane slovo pani senera Chimeres Beserej. Dobré popoludnie. Je to pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť, stretnúť sa s vami a ako vidíte, nie som pani Diaz de Mera, pretože on sa e, z dôvodu istého problému, ktorý má v Španielsku, e, nemohol zúčastniť nášho zasadnutia, ale aj ja pracujem vo výbore LIBE a mojou ambíciou je bojovať proti zločinom, E, terorizmu, to, tomu venujem veľkú časť svojho života. Vo všeobecnosti sa zaoberám témami obrany a ochrany obetí a moje práce a moje správy sa práve zaoberajú e, rozkazom o ochrane obetí a v tomto prípade teda chcem hovoriť o parlamentnej kontrole aktivít Europolu, Lisabonskej zmluve a budúcom návrhu nariadenia. V odseku 2 článku 88 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa hovorí, že Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, ktoré e, budú e, prijaté bežným e, postupom, teda spolurozhodovaniu, štruktúru, fungovanie, akčný rádius a kompetencie Europolu. A tento istý odsek predpokladá, že budúce nariadenie stanoví postup kontroly aktivít Europolu zo strany Európskeho parlamentu. A na tejto kontrole by sa mali zúčastňovať takisto aj národné parlamenty. Súčasný regulačný rámec Európskej e, agentúry pre políciu nedisponuje skutočným mechanizmom demokratickej kontroly svojich činností. Opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutí Európol, sú obmedzené na rozpočtovú kontrolu. Je to článok 42, 43 rozhodnutia rady. A nie je tam obsiahnutá žiadna možnosť skutočnej parlamentnej kontroly aktivít agentúry rozhodnutie rady, zdá sa, že e, odsudzuje parlament do polohy pozorovateľa, ktorý má len konzultačnú možnosť. A ako viete, konzultácie nemajú záväzný charakter. Nedávna štúdia, ktorú vypracovalo generálne riaditeľstvo, riaditeľstvo vnútorných politík EP, nastoluje viacero zaujímavých otázok, ktoré určite vyvolajú isté kontroverzie. Táto štúdia upozorňuje na technické a operatívne ťažkosti, ktoré súvisia s hypotetickou parlamentnou kontrolou aktivít Europolu a ďalších agentúr v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Medzi ďalšími otázkami sa spomínajú dôvody, dôvody, ktoré sú spojené s dôvernosťou informácií, ďalej e, možnosť zasiahnutia do národných kompetencií, eventuálny negatívny dopad na efektívnosť činnosti agentúr, ako aj to, že by e, vlastne nejaký podvýbor parlamentu vykonával kontrolu a tým by vlastne kontroloval Europol a Eurojust a v rámci ochrany údajov a že by tu došlo k porušeniu ochrany údajov. Budúce nariadenie, ktoré bude regulovať rozvoj a fungovanie Europolu, predstavuje teda príležitosť pre tento parlament, aby sa mohol zúčastniť tvorby adekvátnejších mechanizmov dohľadu nad aktivitami tejto agentúry. A teraz by sme sa mali zaoberať tým, ako skonkretizovať skutočnosť, aké kontrolné mechanizmy by sme mali vytvoriť na okraji vlastne už spomínanej kontroly, aby, boli zároveň zabezpe- aby bola zabezpečená aj ochrana údajov. Ja by som povedala, že pre nás tu v parlamente je potrebné a nevyhnutné dobré fungovanie Europolu a ďalších agentúr. A Európsky parlament vlastne musí zohrávať dôležitú úlohu vo všetkých týchto aktivitách a preto je dôležité, eh, aby sme túto eh, kontrolu vykonávali. Najdôležitejšia je dôvera, a, lebo na nej sa zakladá dobrá spolupráca a ako povedala už pani riaditeľka, toto sa môže zlepšiť lepšou informovanosťou zo strany agentúry. Nazdávam sa, že je nevyhnutné, aby sme e, si vymieniali informácie, pretože to je hybná sila e, a my musíme sa o to všetko snažiť. Ja si myslím, že keď sa nebudeme snažiť navzájom pochopiť a pochopiť tieto princípy, nedosiahneme svoj cieľ e, eliminovať kriminalistov a vyhrávať budú oni. Ďakujem. Ďakujem, pani Busuril. A teraz otvorím diskusiu, ale ešte predtým si vypočujeme profesora Jorga Monara e, z, z Európskeho kolégia. Uh, ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Je to veľmi veľká česť mať možnosť sa vám tu dnes popoludní prihovárať. Témou dnešného popoludnia je ehm, hodnotenie a prevencia, boj proti e, zločinom a terorizmu. Ja by som sa chcel dotknúť ehm, jednotlivých stránok tejto témy aj z pohľadu úlohy Europolu. Čo sa týka e, otázky ehm, Eh, posudzovania či hodnotenia určite Europol dosiahol veľký pokrok z hľadiska hodnotenia rôznych eh, trestné právne činnosti, keď vidíme, ako sa rôznymi spôsobmi vlastne diferencuje eh, zločinecká, zločinecká činnosť, sú rúská trestná činnosť a podobne. Ďaleko sme už od situácie z roku 1990, keď môj predseda Stolbeck povedal, že niekedy musel si vymýšľať nejaké, eh, že keď mu chýbali informácie, tak musel čítať niečo v novinách, pretože členské štáty mu nič neposkytovali. Teraz momentálne máme úplne inú situáciu a Európe myslím si, že to aj najlepšie využíva. Pohodnotenia, hodnotenie um, organizovaného zločinu sa zdá, že to je technická úloha Europolu, ale je to prakticky politická úloha, lebo len tedy, keď budeme mať naozaj spoločný e, názor na to, že tu existuje cezhraničná spoločná hrozba, tak len vtedy sa môže byť e, označený za politickú prioritu. A v vlastne rámci nového, nového cyklu tvorby politík e, zabezpečuje to možnosť, aby tieto politiky boli relevantnejšie na identifikovanie tých priorit. Ja by som teraz um, sa dotkol trošku určitých kritických otázok najprv. Myslím si, že to, čo do určitej miery ešte stále chýba v tomto posudzovaní e, zločineckej činnosti, je otázka zamerania sa, respektíve náklady na ten e, trestnoprávnu činnosť, e, hľadiska toho, e, keďže sú občania EÚ z e, obeťami, e, takisto občania z tretich krajín sú obča- obeťami obchodovania a podobne, ale zároveň sú aj ekonomické škody, pretože organizovaný zločin e, predstavuje obrovské ekonomické straty. E, či už to je náklady daňových poplatníkov, či je to náklady podnikov a podobne. Čiže keď by Europol mohol zaviesť tento osvedčený postup pre jednotlivé zložky e, trestnej činnosti, to určite mohlo byť e, výhodné. Ja viem, že e, je to veľmi ťažké získavať úplné údaje, ale myslím si, že predovšetkým musíme mať jasné predstavy o tom, aké, čo presne to stojí spoločnosť aj našich občanov bojovať s týmito hrozbami. A pretože my samozrejme, že musí, budeme stať pred veľkými rozpočtovými problémami a určite v Európskej únii aj na národnej úrovni budeme potrebovať um, Eh, odôvodniť, prečo potrebujeme tak veľmi bojovať alebo tieto prostriedky na boj proti eh, zločinu. a preto potrebujeme vlastne poukázať na ten faktor toho nákladu, že, aby to pochopila spoločnosť, že to stojí nejaké peniaze. Čo sa týka prevencie, samozrejme eh, nie je bez pochyby, alebo nikto nespochybuje o tom, že prečo vlastne Europol dáva najdôležitejšiu eh, či, či dôraz na prevenciu, ale článok 4 dáva Európou takisto mandát aj v oblasti otázky pre, prevencie. A myslím, že tu by mohol Europol mohol hrať väčšiu úlohu, než v skutočnosti hrá, pretože Napríklad by mohol vytvoriť viaceré platformy odborníkov eh, v oblasti prevencie zločinu, Stále tu hovoríme, že tu máme 27 členských štátov a že tu máme obrovský zdroj rôznych eh, odborníkov, ktorí sú odborníkmi na boj proti trestnej činnosti, ale mm, nie, niektoré členské štá, štáty majú určité skúsenosti v, tej druhu, v takom druhu trestnej činnosti, iné v niektoré inom druhu trestnej činnosti. A myslím si, že Europol má strategickú polohu takú, že by mohol vlastne práve tvoriť také nejaké centrum. A myslím si, že to ide aj do určitej miery s tým, ako to vníma verejnosť, pretože si myslia niektorí, že Europol je takou represívnou inštitúciou a myslím si, že bolo by dobré, keby sme aj verejnosti takýmto spôsobom predstavili Europol. Čo sa týka boja proti trestnej činnosti e, zo strany Europolu, všetci predsa vieme, že Europol teda nemá výkonné čin, právomoci, čiže ten samotný boj s tými zločincami sa deje samozrejme na národnej úrovni, čeliť aj nadrodnej zodpovednosti, ale aj tak sa ocitá Europol na frontovej línii voči euro, organizovanej trestnej činnosti, pretože žiadna iná inštitúcia EÚ nemá lepšiu pozíciu posúdiť, čo sú skutočné výzvy cezhraničnej spolupráce medzi policajnými zložkami. Nie je komisia, nie je rada, nie je národný orgán alebo niekto. Europol každý deň vie, aké sú ťažkosti. A tu by som možno, že mohol povedať, že Europol by mohol využiť túto strategickú pozíciu ešte viac, než doteraz tým, že by prakticky mohol identifikovať strategické otázky, kde sú skutočné deficity, ako pristupovať týmto deficitom. Napríklad e, Europol, a to som si teda istý, že sa to ťažko implementuje, pretože predpokladám, že um, riaditeľ Europolu nestačí, aby bol len efektívnym riaditeľom nejakej inštitúcie, ale musí byť aj skutočne dobrým diplomatom takže určite existujú určité obmedzenia z hľadiska eh, toho, keď sa treba presunúť do politicky citlivých domén, ale Európa by nám určite mohla povedať oveľa viac, o koľko viac legislatívy budeme potrebovať, aby sme mohli odstrániť niektoré z prekážok eh, cezhraničnej policajnej spolupráce. E, tým nechcem hovoriť, že by Europol mal nahrádzať úlohu komisie tým, že by navrhoval nejakú legislatívu, len aby identifikoval, kde sú tie deficity v tej legislatíve, aby potom to ponechal už na samotné politické inštitúcie, aby to potom e, e, riešili. Takisto si myslím, že je tu potrebná určitá politická odvaha, keď e, nemáte jasný mandát, ale Europol expertízu má, ten odborníkov má, takže mali by túto expertízu využiť. A tie je potrebné prijať potom strategické rozhodnutia, ktoré budú využívať takisto aj schopnosti policajné, ktoré sú v jednotlivých e, štát, členských štátoch. Takisto je tu treba zodpovedať niektoré e, kritické otázky. Keď budeme potom budovať e, túto expertízu, je to taká expertíva, ktoré, expertíza, ktorá sa bude dať využiť pre správne účely, alebo existuje nejaké riziko, že niektorý z e, týchto odborníkov sa využije na represálie, čo nebude celkom v súlade s našimi demokratickými princípmi. Takže e, to sú rôzne otázky, ale Europol je jedinou agentúrou, ktorá sa na to díva spo, nad e, z takého mra, mraku na 27 členských štátov. A ako sa to dá urobiť? Myslím si, že máme určité modely. Máme napríklad diskusné materiály k boji proti terorizmu, lebo tu každých 6 mesiacov niektoré zo strategických otázok sa identifikujú ako témy na diskusiu. A myslím si, že nie vždy to tak je, že tieto body naozaj rada vezme a diskutuje o nich, ale identifikované sú, takže keď napríklad Europol by chcel využiť svoju strategickú polozu, aby spustil nejakú diskusiu o kľúčových strategických otázkach, tak si myslím, že to by bolo určite nápomocné. Čo sa týka samotného Europolu a tých indikátorov výkonnosti, ja som naozaj bol pre, úžasnutý z toho, aké sú tieto kľúčové indikátory výkonu. A myslím si, že už je celkom dobre vidieť, že Europol sa snaží dosiahnuť maximum z obmedzených zdrojov, pretože keď sa pozrieme na to, aký má rozpočet Europol, a tu je treba naozaj vidieť, že Europol je ľahkým cieľom tak pre radu, ako aj pre komisiu, ktorá im neustále dávajú viac a viac úloh a vš- pretože, ale zase myslím si, že to nie je bohvie čo, pretože nám stále dávajú nové úlohy a preto vám zmrazia e, rozpočet, tak e, treba povedať nahlas, že Europol nemôže riešiť s neustále rastúcim počtom úloh e, a otázok z členských štátov a európskych inštitúcií, takže pravdepodobne by bolo treba um, prioritizovať úlohy, prípadne časť úloh by sa mohla preniesť na členské štáty a podobne ale myslím si, že Europol má, sa môže tešiť podpore Európskeho parlamentu v tejto otázke. Na no, čo sa týka tých výkonových eh, veličín či indikátorov, ja to niektoré z nich poznám, pretože aj britské komunizity majú posadnutosť eh, všetko merať nejakými indikátormi a všetko merajú len numericky. A to je vždy riziko, že keď chcete vyzerať dobre vo vašom výkone, sa snažíte akceptovať viac, aby ste mohli mať tie vysoké čísla, alebo dobre, vysoké čísla dobre vyzerajú ale ja si myslím, že e, toto riziko by sme v Europole prípadne mohli radšej si odpustiť, aby sme e, nemuseli sa dívať iba na nejaké čísla, ktoré sa štatisticky neustále zvyšujú, ale zároveň e, by sme potom vlastne kvôli tomu strácame e, cenné zdroje, aby sme sa mohli sústrediť na konkrétne na dôležité veci. Čiže ja si myslím, že bolo by treba sa skôr zamerať viac na kvalitu a nie na nejakú kvantitu, ktorá by vlastne len vyhovovala štatistickým tabulkám. A napokon, čo sa týka vzťahov Európou a parlamentov, ten je podstatný preto, aby mm, bola tu legitimnosť celej tejto oblasti e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, aby to celé vlastne mohlo fungovať. A aj to, že tu je toľko veľa poslancov z národných parlamentov, potvrdzuje, že aj národné parlamenty k tejto otázke pristupujú vážne. Ja som prečítal jednu vetu z oznámenia komisie z decembra 2010, ktorá ma trošku e, e, zvyšila mi obočie, pretože tam sa hovorilo, že e, ustanovenie priorít pre aktivitu agentúry ja si myslím, že to zasahuje priďaleko, pretože si myslím, že Európa už má dosť veľa priorit, ktoré im určil, e, určili členské štáty a keď Európsky parlament bude takisto pridávať nejaké svoje ďalšie priority a potom ešte národné parlamenty, tak to potom bude veľmi celé zložité, aby sa to všetko dalo zvládnuť. A nezabúdajme, že policajné agentúry, aj keď sú na národnej úrovni, sú dosť do veľkej miery domenou prakticky tej, tej exekutívy, tých samotných policajtov. A preto bolo by Európsky parlament by sa teda mohol, by mohol položiť by mohol klásť otázky, detailné otázky a kritizovať Európu, keď neplní svoje úlohy. Ale ja si myslím, že nedosiahnete, eh, nezľahčíte život Európolu, keď ešte pridáte eh, k tým prioritám, ktoré, ktorých tam už aj tak dosť je, ešte by ste pridali ďalšie svoje. Takže... Ďakujem, ste viac ako vítaní, keď tu chcete komentovať, vznášať otázky pripomienky. Teraz má slovo Filipe Marta Sartinlio z talianského senátu. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ja som naozaj poctený, že môžem vystúpiť na tejto schôdzi v Európskom parlamente a rád by som sa obrátil na riaditeľa Europolu a položil mu otázku. Akú politiku vediete, e, aby sa e, pestovala spoločná kultúra v oblasti vyšetrovania policajných síl? A čo robíte, aby pretože vieme, že štáty sú organizované rozlične, najmä pokiaľ ide o dôkazové konania. Veľmi často, keď hovoríme o téme, ktorá nás zaujíma, napríklad bezpečnosť boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, tak veľmi často sa e, tým zaoberajú vere, me, prokuratúry, e, súdnictvo, je tu princíp povinnej alebo e, nepo, povinného alebo nepovinného trestného stíhania, takže naozaj ja si myslím, že je ťažké bojovať proti spoločnému nepriateľovi, ak napríklad ako sú napríklad mafiózne organizácie a teroristické organizácie rozličnými systémami, ktoré sa navzájom veľmi odlišujú. Ešte treba dodať, že tieto fenomény sú oveľa častejšie v rozličných štátoch. A vzťahy a správy medzi bezpečnosťou a slobodou sú veľmi komplikované. E, veľmi ťažké tam nájsť rovnováhu a ešte jedna dôležitá vec, ochrana obetí, pretože veľmi často táto téma uniká e, európskym politikám. Zoberme si napríklad napríklad obchodovanie s ľudskými bytostiami, to je veľmi vážna vec a máme tu ďalej migráciu do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme cteným členom národným parlamentov. A teraz prechádza štafetový kolík na stranu Európskeho parlamentu. Nech sa páči pani Anna Gomez. Nemáme zapnutý mikrofón, poprosíme zapnúť. Prepačte, začneme ešte raz. Ďakujem, rada by som sa pána Wainwrighta spýtala, či práve v tejto línii, ktorú odpoveda profesor Mora, aby Interpol zo, zohrával dôležitejšiu úlohu e, v identifikácii nákladov na, organizovaný boja proti, na boj proti organizovanému zločinu. A vlastne my si musíme uvedomiť, že v súčasnom kontexte touto hlavnou témou by mal byť napríklad boj proti e, korupcii a proti e, daňovým rajom, pretože to sú nie len offshore, ale sú aj onshore v európskych krajinách a netýkajú sa iba prelievania peňazí z iných krajín, ale dokonca aj, e, tam idú aj peniaze našich daňových poplatníkov a to sa veľmi dramaticky dotýka našich krajín, e, najmä v tomto kontexte krízy. A čo teda, pán Wainwright, môžete povedať, čo robí Interpol v tejto oblasti, e, keď tu máme toľko nedostatkov, je tu, sú také dlhé lehoty, aj v samotnej spolupráci medzi orgánmi našich členských štátov, ktorí by mali spolupracovať pri identifikácii zločincov a trestaní zločinov, ale skutočne to trvá veľmi dlho. Ako príklad uvediem veľmi zdlhavé postupy medzi portugalskými a nemeckými orgánmi eh, v trestnom konaní v oblasti predaja nemeckých vojenských ponoriek do Portugalska, ktoré spôsobili naozaj veľkú rozpočtov, veľký rozpočtový problém. A v Esene boli vykonané prehliadky a v roku 2008, ale trvalo viac ako dva roky, kým portugalské orgány dostali údaje a dokumenty, ktoré pri prehliadkach získali nemecké orgány. A tu je teda veľmi dôležitá úloha policajtov. Ďakujem. Thank you. From the European Parliament too, Mr. Hu Pan Hubert Pickam. Danke, Herr Vorsitzender. Während... Ďakujem pekne, pán predseda sú tie agentúre, ktoré sme, by sme, myslím, že sú niektoré agentúre, ktoré, keby sme ich zavreli, ani by sme si možno, že nevšimli, že vôbec zmiz, zmizli a myslím si, že to neplatí o Europole, práve že Europol je príkladnou inštitúciou, myslím si, že ich hlavnou inštitúciou celej Európskej únie je to skutočne výsledok projektu spoločnej Európy. A úspechy dávajú vám zapravdu a veľmi pekne vám ďakujeme, pán riaditeľ Wainwright, že vlastne ste, môžete poukázať, že táto inštitúcia naozaj je zodpovedná a že existuje naozaj bezpečnostný nástroj, z čoho sa môžu európsky občania ehm, tešiť, aj smusa na to tešiť. Ja by som chcel um, sa vyjadriť tomu, že agentúra Europol je najkontrolovanejšou Eh, eh, komponentom eh, najviac kontrolovanou agentúrou v rámci policajnej spolupráce. Myslím si, že je najviac kontrolovanou agentúrou vôbec, ktorá Európskej únii existuje. Preto si myslím, že aj dnes, aj zajtra eh, by sme nemali uvažovať o tom, akým spôsobom, ako máme viac ešte kontrolovať inštitúciu, ktorá už aj tak je absolútne no, kontrolovaná, ale mali by sme oveľa viac práve venovať pozornosť tomu, čo podľa eh, eh, danej možnosti využitia a podľa možnosť, daných možností Ehm, dívať sa na ten Europol z nového pohľadu, aj pretože vznikajú nové úlohy, pretože kriminalita nespí, vyvíjajú sa nové, nové techniky a podobne a e, všet, od všetkých sa žiada od policie, od občanov, že čo môže Európa robiť e, vo vzťahu k novým hrozbám, novým prípadom trestnej činnosti a čo treba teda urobiť. Ja by som si želala, že keď už máme toľko parlamentárov e, tu sú to stolky veľa členských štátov a sú to odborníci, ktorí poznajú, aká je situácia v členskom, jednotlivých členských štátoch tak by e, mohli byť e, tu predložené návrhy z členských štátov hľadiska toho, akých oblasti by mohol ešte Europol rozšíriť svoje činnosti a ako by sa dalo podporovať Europol tak, aby mohol tieto kompetencie v oblasti bezpečnosti pre občanov mohol ďalej rozvíjať a podporovať. A myslím si, že mali by sme to, týmto smerom rozmýšľania, nie je neustále špekulovať o tom, ako zase ďalšie kontrolné nástroje by sme ešte mohli vymyslieť e, na túto agentúru, ktorá už aj tak je absolútne kontrolovaná a to, takýmto spôsobom nemôže fungovať normálna policajná spolupráca. Ak ešte niekto z poslankyň a poslancov, kto sú prítomní v miestnosti, by si želal zniesť nejaké otázky, pripomienky, nech sa páči, ak nie, začneme kolo odpovedí, panelisti. Nech sa páči, pán Rob Wainwright, riaditeľ Europolu. Ďakujem za slovo, pán predseda, ďakujem za všetky otázky. Odpovedám na veľmi dobré pozorovanie poslankyne. Spoločná investigatívna kultúra v Európe, áno, to naozaj funguje a dokazujeme to každým dňom. Funguje to dobre a to samozrejme posúva nabok otázku spoločnej legislatívy. Európska únia odviedla dobrú prácu na zlepšovaní svojej legislatívnej prieraznosti, aby sa lepšie mohla vysporiadať s koordinovaním policajných akcií prierezovo v EÚ. Najmä Eurojust treba pochváliť, ale aj ďalšie dôležité e, justičné nástroje, napríklad európsky zatýkací príkaz. Ale ide tu o kultúru policajnej práce. Ja každý deň vidím tam, kde máme mnohých policajných dôstojníkov z mnohých krajín a operačne pôsobia v našej agentúre. Každý má inú um, iné nápady, inú kultúru, ktorú si priniesol zo svojej domovskej krajiny a predsa výborne spolupracujú. Vždy je priestor na zlepšenie, budeme pokračovať. Myslím si, že tento nový policajný cyklus, tento nástroj, ktorý bol prijatý, nám dáva e, vynikajúcu základňu pre takéto napredovanie a myslím si, že vo všetkých členských štátoch sa prijíma nový spravodajský model proaktívnej policajnej práce v Európe. Používame strategické vyhodnotenia, ktoré vytvárame na identifikovanie strategických priorít, a využitie efektívnych koordinačných mechanizmov, ktoré zabezpečujú, aby bola čo najlepšia operačná aktivita v každých oblastiach e, priorit v každom členskom štáte EÚ. Máme silné prevádzkové operačné centrum, koordinačné centrum, ktoré umožňuje policajným orgánom v rozličných členských štátoch EÚ spolu bojovať proti tým problémom, ktoré sme identifikovali. Teraz špecifická otázka k obetí. Pani Jiménez Becherel má e, naozaj eminentný záujem o túto oblasť. Aj pani e, Gomez, vy ste mali vynikajúcu e, prezentáciu, aj pán Monar mal vynikajúcu prezentáciu. Otázka týkajúca sa Kosova, či už zahrnúť niektoré čísla do vyhodnotenia trestnej činnosti. Rozhodli sme, že tak neurobíme, pretože sme si boli neistí, či veriť materiálom, ktoré pred sebou máme. Iste ste si všimli, že to je veľmi, veľmi ťažké kvantifikovať kosovský organizovaný zločin. Sú tam e, naozaj e, škody, ktoré napáchali počítačové zločiny kybernetické veľká trestná činnosť, ale rozsah je neľahké kvantifikovať. Myslím si, že e, treba rozumne pokračovať v pozorovaní situácií, monitorovaní a kontrolovaní. Čo hovoril e, pán profesor Monar, sú náklady pre spoločnosť nie priame, ale aj nepriame, čo sa týka zdravotníckých nákladov, obchodovanie e, s ľuďmi, obete, pašovania drog napríklad, Zdravotníctvo každej jednej krajiny sa musí takto vyrovnovať s dodatočnými bremenami. Ako organizovaný zločin pomáha zvyšovať sociálne napätie v niektorých komunitách, to je strach. Ako odmerať takýto strach, ktorý organizovaný zločin uvrha, uvrhol na svoje komunity. Toto je veľmi zložitá oblasť, ktorej sa ťažko pohybovať a možno sa budeme ďalej spoliehať na to, čo nám prinesú erudíciou pán profesor Monara a jeho kolegovia. Pani Gones, čo sa týka boju, boja proti korupcii, súhlasil by som eh, s vami, že to je a zostáva dôležitý prvok boja proti organizovanému zločinu. Korupcia uľahčuje organizovanému zločinu e, činnosť na celom svete. V Európe to zostáva markantným problémom a to je prepojené s efektívnou implementáciou opatrení napríklad proti praniu špinavých peňazí. Týmto sa dá narušiť proces organizovaného zločinu. Musím pripustiť, že Europol nie je až taký aktívny, Mohli by sme byť aktivnejší? Áno, myslím, že áno, ale to si vyžaduje širšie koordinačné úsilia v celej Európe. A napokon odpoviem e, na pozitívne poznámky posledného ročníka a je na vyhliadky do budúcnosti. Myslím si, že nepotrebujeme viac kontroly nad nami do budúcnosti, ale možno efektívnejšieho praktikovania tejto kontroly. Možno parlamentný dohľad bude odpovedou. A napokon, e, ako právne bude upravená budúcnosť, demokratické skladanie účtov a zodpovednosť, tam ležia naozajstné skúsenosti, e, naozajstné možnosti, ako rozvinúť e, jadro činnosti našej organizácie, je, ktorým je boj s organizovaným zločinom, najmä počítačová kriminalita, ktorá sa stáva čoraz väčším problémom vo všetkých oblastiach, v ktorých fungujeme. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, hovorí predseda. A teraz ďalší, ďalšia rečnička. Rada by som zareagovala na to, čo povedal pán Santnatini, hovorí pani eh, Jiménez Guartiero. Eh, bol sa vyjadril, že by si želal vidieť viac pozornosti k ktorú by mal Európsky parlament venovať obetiam zločinu. Aj mojou Mojím pocitom bolo, keď som prišla do Európskeho parlamentu, že musíme viac urobiť na ochranu obetí, viac legislatívy, lebo sa zdalo, že rovnováha je naklonená priaznivejšie smerom k agresorovi, než smerom k obeti že legislatíva nechráni obe dostatočne. A preto e, by som veľmi rada videla, aby sme na nasledujúcej plenárnej schôdzi prijali legislatívny návrh, ktorý mal veľmi kľukatú cestu k svojej realizácii. E, nazýva sa Európsky ochranný príkaz a tento ochranný príkaz bude chrániť obete, ak osoba napríklad dostane e, v Španielsku príkaz nepribližovať sa k niekomu, zákaz kontaktu s, nieko, s niekým a táto osoba odcestuje do iného štátu Európy, má zaručenú tú istú ochranu bez toho, že by musel procedurálnym postupom žiadať o takúto ochranu v každom členskom štáte. Myslím si, že takéto niečo obetia domáceho násilia a akéhokoľvek e, násilia budú tieto obete lepšie chránené pred páchateľom. Komisia si uvedomuje, že sú tu mnohé nedostatky, v oblasti práce s obeťami a preto sa pripravuje balíček, e, ktorý sa bude zaoberať ochranou obetí. Ja som spravodajkyňou k tejto téme a príjmeme zákon o ochrane obetí, e, ktorý by mal rovnakú platformu všetkých 27 štátoch EÚ. V Bulharsku, vo Veľkej Británii, ak ich e, napadnú a budú pokryté všetky typy obetí, pričom sa bude venovať špeciálna pozornosť zraniteľným obetiam, ako sú ženy, mladiství, obete terorizmu, skrátka všetky typy obetí. My dostávame veľké množstvo informácií a prosím aj predstaviteľov národných parlamentov, aby nám e, poslali svoje príspevky z tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Opäť by sme radi poďakovali pánu profesorovi Monarovi a poprosili ho o záverečné zhodnotenie. Ďakujem vám, hovorí profesor Monar. Ak by som mohol ešte zo pár dodatočných poznámok k otázke diverzity a rozdielov kultúr, bol by som rád, lebo aj pán riaditeľ Wainwright sa vyjadril e, práve k tejto téme. Nuž, e, Stále sú tu problémy v tejto veci, pretože to spôsobuje e, napätie pri cezhraničnej spolupráci, takéto rozdiely kultúr, ale myslím si, že je to skôr dlhodobá záležitosť, ktorou sa treba vysporiadať. Nie je možné harmonizovať kultúry. Aj i keď ste riaditeľom Europolu, ani legislatívou to nie je možné, keď pracujete v Európskej inštitúcie. Simon Bordell povedal, sú dlhodobé väznice. A my teraz čelíme tomuto problému. Európa hrá konštruktívnu úlohu e, na tomto poli, keď e, prispieva k spolupráci policajným dôstojníkom, aj keď sa robí naozajstná policajná práca iným spôsobom v inom kúte Európy treba byť profesionálmi a pracovať v súčinnosti. Myslím si, že Europol má zásadnú úlohu v tomto zbližovaní policajných kultúr, ale máme tu ešte bilaterálne a multilaterálne úrovne medzinárodnými policajnými zbormi a nemyslím si, že by boli nekompatibilné s rastúcou úlohou Europolu. Všetci potrebujeme bilaterálnu cezhraničnú spoluprácu, všetci potrebujeme styčných dôstojníkov medzi dvoma kultúrami a viacerými kultúrami a myslím si, že týmto spôsobom sa do, dokáže postupne prekonať tento spomínaný zásadný problém rozdielnosti a trenia napätia. Čo sa týka vyhodnotenia nákladov, ktoré musíme platiť e, za škody, ktoré spôsobuje zločin, toto je veľmi zložitá metodologická doména. Myslím si, že Europol už e, rozvinul, vyvinul metodiku, ktorá je veľmi uspokojivá a už sa uplatnila v správe o organizovanom zločine ale nemáme dostatok zdrojov na to, aby takúto empirickú a komplexnú prácu odviedol dôsledne. Myslím si, že aj Európsky parlament a ostatné parlamenty môžu podporiť túto prácu. Europol by mohol v tom urobiť viac a myslím si, že to patrí medzi priority rámcového výskumného programu únie. Myslím si, že tam by, sa, e, tam by sú k dispozícii peniaze na štúdie Takže Europol nie, že by mal e, konečné slovo, ale môže aspoň prispieť k vysvetleniu definícií a zadefinovania toho, do ktorých oblastí plynú peniaze a kde e, pácha zločin najviac škôd, v ktorých vrstvách, tak aby sa vynaložili peniaze európskych daňových poplatníkov efektívne práve v tomto kontexte. A napokon k otázke boja proti korupcii. Áno, je to veľmi vážny problém. Je to mm, problém, ktorý sa dá riešiť racionálne. Niektoré členské štáty ho identifikovali dostatočne, niektoré zistili, že je v iných krajinách väčší problém s korupciou ako v iných. Europol aj v tejto oblasti má silný mandát, ale nezavidím pánu riaditeľovi Wainwrightovi, keď tento mandát dostal, pretože dopad na jeho organizáciu je naozaj značný, pretože treba odviesť veľa práce v tomto smere. Európska únia sa zlepšila v e, boja proti boji proti korupcii. Máme minimalistickú platformu istého spoločného menovateľa a keď sa obzrieme na ostatných 15 rokov, iste sa udial pokrok, napredovanie sme e, spozorovali a to je pozitívna vec, čo sa týka daňových rajov. To úplne závisí riešenie tohto problému od členských štátov EÚ, ak sa rada zhodne, že chcú viac aktivít pri vykoreňovaní daňových rajov, tak to je v poriadku, ale stojíme pred zásadnými finančnými výzvami národných verejných rozpočtov. A jednoducho ehm, sa s daňovými rajmi nedá len tak ľahko pohnúť, pretože je to tvrdý oriešok na rozlúsknutie. A Poslednú minútu využijem na niečo, čo je potenciálne možno nebezpečné hovoriť nahlas, ale tak či tak to poviem. Ale keď som si prečítal správy Europolu, vždy som si uvedomoval, koľko informácií je tu zhromaždených. Ehm, Europol vie, ktoré členské štáty až tak dobre nespolupracujú a ktoré sú zase lepšie v tejto spolupráci, hoci správa je napísaná diplomatickým jazykom, neukazuje na nikoho prstom, že by sa ulieval, ale myslím si, že e, by možno mohol pridať tejto veci, keby sa trošku konkrétnejšie, adresnejšie pomenovalo, kto spolupracuje a kto nie. Pred niekoľkými mesiacmi som čítal článok e, od Maria Montyho v Financial Times, kde sa hovorilo, že súčasťou problému dlhovej krízy štátov je neuveriteľná zdvorilosť, nemiestná zdvorilosť medzi členskými štátmi eurozóny a nikto si neopováži ukázať prstom na problémy, ktoré sú už eminentné. A toto sa potom rozširuje aj do iných oblastí, aj do domény uplatňovania výkonu práva, vymožiteľnosti práva. Tu tento problém tiež vidno. A hoci riaditeľ Wainwright tiež musí hovoriť diplomaticky, a ja aspoň z akademickej perspektívy si môžem dovoliť odporúčať, aby sa trošku pritvrdilo v tejto veci. Ďakujem pekne, pán profesor Monár, hovorí predseda. Vôbec sa nám nedarí zle, čo sa týka časového harmonogramu. Dokonca by som si dovolil navrhnúť, aby sme sa vrhli do záverečného kola dnešného popoludnia, ktoré bude trvať do pol siedmej. Pozývam sem členov tretieho panelu. Je to pán Alec Williams, ktorý je prezidentom kolegia Eurojustu, pani Renatu Weber, našu kolegyňu z výboru Líbe Európskeho parlamentu. Pokiaľ viem, pán Jerzy Montag sa nemohol dostaviť dnes do Bruselu. Je to poslanec nemeckého Bundestagu a pozývame aj pána Labajla z fakulty zo školy v Bajone, ktorý nám poskytne akademický vhľad do tejto tematiky. Ďakujeme predchádzajúcim panelistom, veľmi pekne ďakujeme a budeme pokračovať hneď a zaraz nasledujúcimi bodmi. Ak by som mohol upriamiť vašu pozornosť na nasledujúcu tému. Chceme dobre využiť čas, ktorý nám bol pridelený a bezodkladne, ako som už povedal, pristúpime k nasledujúcim bodom. Predovšetkým sa budeme venovať diskusii o budovaní európskeho priestoru justičnej spolupráce, národná, národné justičné orgány a Eurojust, Európska ustanovizenie. Je tu z kolegia Eurojustu pán Alek, Aled Williams, ktorý sa nám pre, prihovorí ako prvý. Nech sa páči, pán Williams, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda, ďakujem za príležitosť prihovoriť sa takému ctenému publiku. Predseda prerušuje rečníka. Poprosím vás, tí z vás, ktorí odchádzate z miestnosti, urobte tak ticho, aby tí, čo zostali, mohli si vypočuť prezentáciu pána Aleda Williamsa. Pán Williams pokračuje. Na to máme výraz v angličtine hlasovať nohami, ale sľubujem, že vás nebudem zdržiavať. Moja prezentácia bude trvať maximálne 10 minút. Je to úvod do témy a neurobím to, že by som e, hovoril tak výrečne ako Rob Wainwright o mnohých kontrolných mechanizmoch, o tom, čo sa dosiahlo doteraz, pretože obe naše organizácie Eurojust aj Europol e, sa podieľajú na demokratickom skladaní účtov verejnosti. Je tu však rozdiel medzi prístupom ktorý vychádza z Lisabonskej zmluvy pre Eurojust aj pre Europol. Europol musí strpieť dohľad a Eurojust podľa zmluv e, bude len vyhodnocovaný. To monitorovanie alebo kontrola to naozaj znie trošku tvrdšie ako slovo vyhodnocovanie. Aspoň mne to tak znie. V nasledujúcich minútach sa pokúsim e, zodpovedať stručne na dve otázky. A tieto otázky budú slúžiť i ako úvod do práce, ktorú robí Eurojust. Prvou otázkou je, aký typ skladania účtov verejnosti by mal byť aplikovaný v takej organizácii, ako je Eurojust, pretože pod predchá... keď platili predchádzajúce zmluvy, Eurojust bol opisovaný ako útvar pre justičnú spoluprácu v Európskej únii. Myslím si, že je ľahšie vymenovať skôr, aký typ skladania účtov verejnosti by e, nebol ten najvhodnejší a ako to vidia Európsky parlament a národné parlamenty. Operačné skladanie účtov tu vychádzam z veľmi užitočnej správy, ktorá bola e, vydaná pod záštitou Európskeho parlamentu o parlamentnom dohľade nad bezpečnostnými a spravodajskými orgánmi v Európskej únii. A táto správa sa už zmienila, zmienila ju pani Borselino dnes popoludní. Prečo nie je vhodné, aby takáto, takéto demokratické skladanie sa účtov zo svojej činnosti z operačných činností Eurojustu by nebolo vhodné? Odpoveď je jasná a zrejmá. Ak sa človek zameria na to, akú misiu plní Eurojust, ako je mu to určené v Lisabonskej zmluve, táto misia znie podporiť a posilniť koordináciu a spoluprácu medzi e, národnými vyšetrujúcimi týmami a prokurátorskými týmami na základe informácií z inštitúcií od týchto inštitúcií a Europolu. Eurojust existuje v súčasnosti existuje preto, aby koordinoval úsilia agentúr EÚ, ako sú Europol, Frontex, OLAF, ale i existuje na to, aby veľmi úzko spolupracoval s vyšetrovacími a prokuratorskými útvarmi jednotlivých členských štátov EÚ. Teraz k otázke rozhrania medzi Eurojustom a národnými vyšetrovacími a prokurátorskými orgánmi. Eurojust je hybridným orgánom v tom zmysle, že sa skladá z prokurátorov, súdcov, policajných dôstojníkov z členských štátov EÚ, ale i v ňom pracujú tí, ktorí sú priamo vymenovaní Bruselom. Vymenováva ich Európska komisia. Čo sa týka číselného vyjadrenia, Eurojust je malou, ale dúfam, že efektívnou organizáciou. Máme 45 eh, prokurátorov z členských štátov EÚ, ktorí pracujú v Eurojuste a platia ich členské štáty EÚ, sú úzkými v úzkom kontakte s tými orgánmi e, v členských štátoch, ktoré ich vyslali. Máme asi 200 zamestnancov, ktorí sú platení zo strany Európskej komisie a máme potom niečo, čo pokladám za veľmi užitočný spôsob práce, a to je oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Máme inštitúciu, ktorá, e, v ktorej pracujú vyslaní národní odborníci, je ich tam asi 15, ktorí sú veľmi erudovanými odborníkmi prichádzajúcimi z členských štátov a pracujú v Eurojuste na konkrétnych operačných e, prípadoch a potom sa vrátia do členského štátu, aby tam ďalej šírili, aspoň človek tak dúfa, hodnoty a duch práce na európskej úrovni pri boji s organizovaným zločinom. Možno by som trošku skonkrétnil svoju prezentáciu príkladmi. Vezmeme si situáciu, kedy policajné orgány členského štátu EÚ odozdajú informácie Europolu a potom nasleduje zatknutie e, daň, pašeráka drog, jeho mobilný telefón je prekontrolovaný a zistí sa, e, aké všelijaké hovory z neho boli e, konané. Potom to, sa toto postupí Europolu. Europol tu rozanalizuje činnosť tohto e, drogového priekupníka a naraz sa zistí, že nejaké konkrétne telefónne číslo bolo e, aj v iných členských štátoch kontaktované s tým s mobilom tohto drogového priekopníka. Takáto operácia sa dá vykonať ako proaktívna. Sú dôkazy, že organizovaný zločin, ktorý funguje v skupinách, sa dá takto odhaliť na základe informácií a aby bolo možné odpočúvať telefóny, kontrolovať volané čísla, na to treba súdny príkaz. Aspoň v množstve členských štátov tomu tak je a to nie je vždy ľahké dostať takýto súdny príkaz, pretože sa legislatíva e, odlišuje a takáto intervencia sa potom oddialuje Treba napríklad zabezpečiť, že bankový účet takéhoto drogového priekupníka, ktorý je člen organizovanej skupiny, treba zmraziť. A tam sa aplikujú odlišné pravidlá na zmrazenie aktív v jednom členskom štáte ako v druhom. Takže vzniká nevyhnutnosť vydať európsky zatýkací rozkaz. A znova tu ideme o, máme dočinenia s justičnou spoluprácou. Eurojust sa zapája do takejto úzkej spolupráce s Europolom dôsledku takéhoto prvého kontaktu, ako v príklade, ktorý sme si uviedli. Toto veľmi stručne a veľmi zhruba bol príklad toho, ako by veci mali fungovať v Eurojuste a čo sa však stane, keď takáto operácia sa rozbehne, aká koordinácia funguje v Eurojuste. Máme 150 koordinačných stretnutí v priemere za rok v takýchto prípadoch a justičná kontrola, ktorú, ktorá sa vykonáva nad použitím informácií, nad koordináciou e, takýchto intervencií, ktoré majú odhaliť potenciálnych zločincov. Všetko toto podlieha národnej justičnej kontrole členských štátov EÚ a práve preto by som sa chcel vyjadriť, že demokratické skladanie účtov zo svojej činnosti organizáciou Eurojust by nemalo zahrňať operačnú prácu, ktorú Eurojust eh, vykonáva. Jediné, čo by mohlo eh, prebiť eh, taký argument, ktorý by mohol prebiť predchádzajúci argument, je, že Eurojust ako európska organizácia má prioritu, má politickú a legislatívnu prioritu dostala táto organizácia právomoci prostredníctvom eh, predmetných priorit od celoeurópskych inštitúcií v Bruseli a konkrétne od zákonodarcov, ktorí sedia aj v tejto miestnosti. Ďakujem veľmi pekne najmä za prácu, ktorú robí výbor COZY a odporúčania článku 71 hovoria, že by sa nemali informovať Európsky parlament a národné parlamenty v týchto aktivitách, o týchto aktivitách. Toto kladie základné pravidlá, základ pre demokratické skladanie sa z účtov z činnosti organizácie, ale čo sa týka operačnej činnosti našej organizácie z tých dôvodov, ktoré som uviedol a myslím si, že väčšina zákonodarcov so mnou bude súhlasiť. E, treba naozaj zvážiť, že či by sa mala do detailov kontrolovať takáto operačná činnosť. Pravdepodobne by to nebolo vhodné. Ako by sme však mali zlepšiť prácu Eurojustu, aj čo sa týka operačného e, dopadu, dosahu tejto inštitúcie, aj e, skladania sa účtov za činnosť, ja tu apelujem z mojej strany, pretože je mimoriadne dôležité, aby členské štáty využili plne súčasný rámec práce, ktorý je k dispozícii a v ktorom operuje Eurojust, konkrétne aby Eurojust po novom rozhodnutí zo 4. júla tohto roka pred niekoľkými mesiacmi má Eurojust povinnosť, aby členské štáty dodávali Eurojustu podrobnosti o každom prípade z trestného činu, ktorý súvisí s eurom, takže cezhraničné trestné udalosti v členských štátoch EÚ by sa mali hlásiť Eurojustu. Je tu praktická cesta, ako spoločné vyšetrovacie týmy e, zostaviť, o tom ste už počuli, a takisto v rámci nového rozhodnutia podporujeme národné koordinačné systémy Eurojustu, to sú akési virtuálne kancelárie, Eurojustu v každom členskom štáte EÚ. Ešte dôležitejšie na všeobecnej úrovni, to, čo priamo ovplyvňuje demokratické skladanie sa účtov z činnosti a národným parlamentom aj Európskemu parlamentu, je prevziať legislatívne opatrenia, ktoré sa týkajú Eurojustu. Ja tu mám na mysli nie len článok 85 a 86, Lisabonskej zmluvy, ktoré som stručne ktoré stručne spomeniem v nasledujúcom, ale myslím na konkrétne opatrenia, ktoré Európsky parlament chce čo skoro prijať a myslím na Európsky vyšetrovací príkaz, ktorý bude priam revolučným krokom pri cezhraničnej spolupráci a trestných, trestnoprávnych otázkach. Ehm, myslím si, že to odstráni zdlhavé a zastaralé e, systémy, kedy si treba písať listy a v nich žiadať o spoluprácu, oficiálnu spoluprácu medzi členskými štátmi v trestnoprávnych veciach a vyšetrovaniach cezhraničných e, činností. Predpokladám, že Európsky parlament priaznivým okom bude hľadieť na návrh Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Bude to nástroj, ktorý ponúkne prokurátorom a agentúram e, činným trestnom konaní rýchly a efektívny e, nástroj na konanie, ktorý sa bude uznávať aj v ostatných členských štátoch EÚ. E, zdôrazňujem tento konkrétny nástroj z jedného dôvodu a to súvisí s proporčnosťou. Keď tento nástroj sa diskutuje, sa bude diskutovať v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch. Už teraz sme si všimli istý, istý neúspech, ktorý by sme mohli e, pridať k európskemu zatýkaciemu príkazu a tá, tento drobný neúspech je neadekvátna aplikácia princípu proporčnosti. Aj, dokonca ani samotní zákonodarcovia ehm, nevedia zabezpečiť, aby, ta, aby to bolo adekvátne zohľadnené v novej legislatíve EÚ. Myslím si, že keď sa nám to podarí, by sme dosiahli veľký krok vpred eh, z oblasti boja proti eh, organizovanému zločinu cez hranice. Um, je mi jasné, že už dlho hovorím, ešte sa vyjadrím k článku 84 a nariadeniam alebo ustanoveniam, ktoré e, sa navrhuje nariadenie, a respektíve myslím, že nariadenie v tejto otázke bude predložené niekedy budúci rok, asi na jeseň 2012. V rámci článku 85 sú dva spôsoby, akým vlastne Eurojust mohol, by sa dal, možno teda za reformovaný, aby mohol lepšie plniť svoje úlohy pre budúcnosť. Sú tam určité ustanovenia v článku 85, ktoré sa týkajú rozšírenia právomocí Eurojustu. Tak v podstate, že by sa mohli rozšíriť právomoci na vyšetrovanie a takisto aj, že by mali aj určité mandatórne právomoci, ktoré ale by zabraňovali konfliktu jednotlivých právnych systémov. Ale myslím si, že takýto návrh rozšírenia právomocí e, pravdepodobne sa neobjaví tak ľahko. Skôr by sme e, chceli od zákonodarcov, aby zabezpečili e, lepšiu štruktúru a riadenie Eurojustu, pretože to tiež e, spadá pod proces spolurozhodovania a je, tam je tu aj možnosť okamžitej demokratickej kontroly z hľadiska správy alebo administratívy jednotlivých politík a financovania e, samotného Eurojusty. A napokon, prepašte pán predseda, viem, že už dlho hovorím, ale ešte článok 86 a možnosť e, Európskeho úradu, alebo úradu Európskeho prokurátora a článok 86 to je naozaj veľmi zložitá, citlivá otázka a ja by som trošku od nej e, odstúpil v tom zmysle, že by som odvolala vás na tie ustanovenia, ktoré už existujú tak e, v oblasti revizovaného e, rozhodnutia o Eurojuste, kde sa vyžaduje od členských štátov, aby poskytovali Eurojustu za určitých konkrétnych okolností informácie o akejkoľvek, akomkoľvek cezhraničnom prípade, na ktorom pracujú a, osobitne, keď sa to týka e, finančných záujmov Európskej únie. Keby sme takúto informáciu od členských štátov dostávali, tak Európs by bol úplne v pohode v situácii na báze dôkazov poskytovať e, určite užitočné informácie pre zákonodarcov, keď budú tieto otázky brať do úvahy. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne pánovi Rimsovi za tento dôk úplnú vyčerpávajúcu prezentáciu úlohy Eurojustu. Zapadá do našej diskusie. Teraz prejdeme k našej kolegyni Renate Weber, ktorá je, sprav- je poslankyňou Európskeho parlamentu, je členkom výboru LIBE. Um, teda členka výboru pre občianskej slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a ona teraz pripravuje správu o konflikte jednotlivých členských, respektíve jednotlivých legislatív v oblasti trestnoprávnej činnosti. Takže pani Weber, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Tiež som rada, že tu dnes môže byť, tak ako som tu bola prakticky pred rokom, keď sme mali aj ešte to stretnutie s národnými parlamentami a ja som veľmi silnou podporovateľkou takýchto stretnutí aj užšej spolupráce Európskeho parlamentu s národnými parlamentami. Chcela by som ehm, začať tam, kde vlastne skončil pán predseda Williams. či riaditeľ Williams. Ste spomenuli, že môžeme teraz v blízkej budúcnosti očakávať legislatívne zmeny. Ja sa obávam, že to nebude tak skoro ale mm, za ten čas aspoň máme čas pripraviť sa dobre, aby sme pochopili, čo vlastne chceme dosiahnuť touto novou legislatívou. A myslím, že takéto schúze nám takisto veľa pomáhajú v tom, respektíve pomáhajú nám tak, ako aj nám pomáhali pri príprave štúdie, ktorú ste spomínali už predtým, a to je štúdia, ktorú vám môžem odporúčiť všetkým E, dostali sme ju len minulý víkend, pre, alebo dokonca neviem, to ešte len včera bolo predstavené vo výbore LIBE. A pripravili to nezávislí experti, čo je veľmi dobré, z niekoľkých výskumných centier z európskych univerzít. A niektoré z tých to odporúčanie by som vám dnes možno mohla poskytnúť, respektíve sa s nimi sami o ne podeliť, pretože naozaj je to aj veľmi vhodné k téme dnešnej, dnešnej schôze. Čiže Hovorili ste o tom, že čo nemá byť súčasťou demokratickej zodpovednosti, ten aperačný aspekt. Takže potom pozrieme sa teda na, tú, na to, čo v našom mandáte je tej demokratickej kontroly ako kontroly európskych agentúr pôsobiacich v tejto oblasti. Určite tu hovoríme o politikách, o administratíve, o financovaní. Myslím si, že tieto otázky určite nie sú kontroverzné čo sa týka jednotlivých politík. Ja by som chcela povedať, že napríklad sme mali legislatívne právomoci, ale pravdepodobne by bolo ešte lepšie mať užšie diskusie so samotnými um, radami, správnymi radami alebo riadiacimi radami týchto agentúr, aby sme od nich počuli, že aké politiky by, ochce, by oni potrebovali, aby sme im mohli pomôcť v ich práci. A potom, čo sa týka finančných oblastí, v tomto parlamente máme aj výbor pre rozpočet, máme aj v rámci výboru LIPE určité právomoci pri príprave rozpočtu, máme aj výbor pre kontrolu rozpočtu, takže myslím si, že sme to vybavili celkom slušne. Ale zaujímavé je pre vás možno, že táto štúdia, ktorú som spomenula, tá je naozaj veľmi prísna v tom, že hovorí, že Európsky parlament by nemal zasahovať do, do, do správnej rady jednotlivých agentúr, ani do vymenovávania jednotlivých členov týchto správnych rád alebo ich e, predsedu. Takže vlastne parlament by si mal zachovať svoju neutralitu a tým pádom by mohol byť efektívnejším, keď bude vykonávať svoju demokratickú kontrolu. Ja by som povedala, že to je trošku kontroverzná vec v tomto parlamente, pretože sú niektorí kolegovia, ktorí by chceli byť, byť viac zapojení alebo sa zúčastniť volieb, alebo toho, aspoň, toho, aspoň, toho, aspoň toho predsedu tých agentúr. Um, ale môžeme o tom ešte uvažovať. Pravda však je, že najcitlivejšia otázka, pokiaľ ide o nejaký dohľad alebo kontrolu je, otázka, je úlo, získavanie informácií, mm, ste hovorili Europol, Eurojus, Frontex. Aké informácie teda chcete, alebo mali by byť, byť tieto agentúry oprávnené dostávať? Um, ehm, Zajímavé pre vás môže byť, že prvé odporúčanie tejto štúdie zhovorí, a to citujem, že je dôležité, aby Európsky parlament zabezpečil to, že akékoľvek eh, nové systémy výkony kontroly týchto orgánov alebo týchto agentúr nesmú nejakým spôsobom um, odradiť e, členské štáty od využívania týchto agentúr ako platformiem spolupráce. To znamená, že keď budete od týchto orgánov žiadať priveľa, alebo týchto agentúr priveľa, priveľa ich zaťažíte a potom členské štáty sa obratia nejakým iným smerom. E, možno, že sa rozhodnú, že budú mať radšej bilaterálnu spoluprácu s, e, namiesto toho, aby si šli cez Europol alebo cez Eurojust. Nož, dobre, ale na druhej strane máme právo získavať informácie a musíme zodpovedať na túto otázku, akým spôsobom máme tieto dve, kvázi tieto dva aspekty um, zosúľadiť. A môže byť eh, jednou z odpovedí je, a som si aj istá, že je to aj súčasťou eh, riešenia problému, a to, že keď hovoríme o informáciách, ktoré požadujeme od týchto agentúr, vždy máme na pamäti, že oni tiež dostávajú informácie od členských štátov, od eh, rôznych eh, orgánov doma, či už sú to orgány na trestnom konaní, od policie, akékoľvek. A my, Európsky parlament, my musíme viac dôverovať národným parlamentom a ich orgánom, aby mohli vykonávať e, kontrolu a dohľad nad tým, čo sa deje na národnej úrovni. A myslím si, že keď to chceme dosiahnuť, si naozaj myslím, že sa musíme lepšie poznať a lepšie spolupracovať. Pretože keď to takto nebudeme robiť, tak e, predsa nebudeme e, robiť to isté, čo sa už deje na národnej úrovni. Potom ďalšia možnosť, alebo ďalšou možnosťou je využívať viac možností spolupracovať a lepšie spolupracovať napríklad pomocou spoločných dozorných orgánov, pretože my v Európskej únii tieto orgány vytvoríme s určitým konkrétnym mandátom, v podstate, aby vykonávali veľmi úzku a dosť tvrdú kontrolu týchto agentúr, tak mali by sme prísť k ním bližšie, pretože ide o nich a oni majú práve to právo, aby mohli respektíve oni, práve, oni majú právo mať všetky údaje, mať všetky súbory, všetky spisy a oni nám môžu potom v závere povedať, že či niečo bolo nesprávne alebo nedobré a keď to niečo bolo nedobré, nejaké údaje, tak e, môžu požiadať agentúry, aby to napravili. Takže v tejto chvíli e, si povedzme otvorenie, že to, čo robí parlament, je prakticky len kontrolný orgán tým, že, alebo svoju kontrolu vykonávam fakticky tým, že príde vždy výročná správa, ktorú parlament schváli. Ja si myslím, že toto nestačí. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité vám povedať, že táto štúdia je tiež jednoznačne vyjadruje, že Európsky parlament by nemal um, mať prístup k informáciám, ktoré sú um, v týchto agentúrach a nesmú ich ani poskytovať e, ani tretím krajinám, pretože by to bolo určite považované za nedovolený zásah. A je pravda, že aj tu v parlamente my často žiadame stále viac informácií a tiež e, niekedy máme aj naozaj dobré dôvody k tomu, prečo to žiadame. Ja pochádzam z politickej skupiny, ktorá je často kritizovaná za to, že je veľmi e, sústredená na to, alebo dokonca požaduje proporcionalitu a nevyhnutnosť určitej legislatívy. A potom mojou odpovede by bolo, že keď ja nedostanem ale dosť takých informácií, tak e, ako mám potom správne sa rozhodnúť, správne to mám posúdiť, že čo sa deje vlastne s týmito agentúrami. Je to síce pekné, fajn, keď si môžem prečítať štúdiu, ale tam, kde sa hovorí, že informácie sú kyslíkom, ktoré si, eh, si potrebujú E, prvý dohľad, avšak e, sú o ničom informácie, keď nie sú vlastne sprevádzane tými relevantnými informáciami. No už to znamená, že keď sú, e, ide nám tu o, o hrozby Európsk, pre, pre Európsku úniu a členské štáty, keď, a keby sme nemali tieto informácie, bolo by pre nás v Európskom parlamente ťažké, že či potrebujeme pozvoniť napríklad nejakú legislatívu, alebo potrebujeme poskytnúť viac rozpočtových zdrojov, alebo alebo či je potrebné rozširovať nejaké nové spolupráce, akým spôsobom máme túto informácie, tieto informácie získať. Už aj tu v parlamente prebieha na túto tému veľmi živá diskusia. Jednu mož, jedna možnosť, možnosti, ktorú nabrhuje táto štúdia, je vytvoriť akési, akýsi podvýbor, ktorý by riešil len tieto tzv. dôverné informácie. E, nie každý zdieľa túto myšlienku, mnohí kolegovia hovoria, no nie, to sú informácie, ktoré by mali byť verejne dostupné alebo verejné. E, sú rôzne názory a my mali by sme predovšetkým používať zdravý rozum v tom, o čo žiadame. Ale ja si myslím, že nejaký mechanizmus je potrebný na to, aby sme mohli pre členov Európskeho parlamentu umožniť prístup aj k dôverným informáciám. Ja by som takisto chcela ale ukončiť tým, že niekedy nie je možno potrebné mať hneď nejakú novú legislatívu alebo nový zákon. Možno, že niekedy vyplníme tie medzery. Stačí len lepšia spolupráca, stačí lepšie sa spoznať medzi našim parlamentom a vašimi parlamentami. Samozrejme, že musíme vám dôverovať, že robíte svoju prácu na lokálnej úrovni dobre a za, takisto je treba zlepšiť našu spoluprácu s tými agentúrami, ktoré už máme a dali sme im určité mandáty a určité právomoci. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne pani Weber. Teraz otváram e, priestor na diskusiu záverečnú. Vypočuli sme si pána, vypočujeme si profesora Anriho Labaja z e, fakulty, e, právnickej fakulty z Bayon. Bien, merci, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem za pozvanie a za česť ktorú ste mi preukázali, keď ste mi umožnili stretnúť sa tejto výmeny skúsenosti so zástupcami národných parlamentov a poslancov Európskeho parlamentu. Už je pomerne neskoro, takže nebudem zbytočne zachádzať do detajlov, do právnych eh, podrobností, kde eh, sa používajú tie najvedeckejšie slova, aby sa čo najlepšie postihol zmysel. Takže moje slova budú slobodné, voľné a úprimné a moja prvá poznámka sa týka perspektívy pomalosti, s akou e, sa e, spúšťa tento európsky systém. Už z 10 rokov, e, pred desiatimi rokmi, v roku 2002, pred 8 rokmi, dobre sa zrodil Eurojust. Boli tu dlhé dohadovania ohľadne jeho architektúry to prebiehalo v rokoch 2003-2004, potom od ustanovenia tejto inštitúcie sa prakticky nič nezmenilo. Aká je, e, aká je účinnosť, čo sme dosiahli? Vytvorený v roku 2002 rozhodnutím, ktoré bolo veľmi opatrné a potom sme tu mali december 2008, máme tu štokholmský program, stratégiu vnútornej bezpečnosti, Ďalej tu máme akčný plán komisie, ktorý chce spustiť štokholmský program a ja sa k nemu ešte vrátim. Takže jednoducho konštatujeme, že nestačí iba e, písať a opisovať, e, citujem, komisiu posilňovať úlohu občanov aj v tejto súdnej oblasti. E, ešte treba dokazovať niečo, že tu tí občania existujú Myslím si, že tam musíme dokázať efektívnosť pre každodenný život a pre kohéziu Európskej únie. E, naše uvažovanie by mohlo vychádzať z platných zmluv. E, príslušní právni profesori analyzovali celé tieto texty, snažili sa z toho vydolovať obsah a význam a E, vlastne právnici strátili veľmi veľa času, keď túto strategickú agendu e, chceli vytvoriť. Hovorili o politike, o performanciách, o výkonoch, o strategických programoch. A samozrejme, že e, sú tu problémy. Vlastne toto všetko sa robilo kvôli problému, ktorý je taký starý ako ľudstvo samé boj proti zločinu, ochrana obetí a odhalenie vinných E, prvá myšlienka e, vychádzala zo zmluv. Tam je obsiahnuté všetko. Lisabonská zmluva. A, ale dnes ešte v tejto oblasti sme v Amsterdame. Nemýlme sa. Po druhá myšlienka výzvy, e, ktoré ste vy, pani moja predni, predrečnička, úplne synteticky podali. Eurojust verzi, verzia Lisabonská tohto Eurojustu, no a potom tu máme predstavu, aká by mala byť represívna architektúra EÚ v budúcnosti. Prvá predstava. Lisabonizácia v úvodzovkách Eurojustu nenastala, pretože hlavné ustanovenia vychádzajú z rámcového rozhodnutia 2002. To bolo pozmenené v roku 2008, ako keby ani Lisabonská zmluva neexistovala. Takže tu na panuje veľmi e, veľká opatrnosť. K tomu sa ešte vrátim. E, ak chceme povedať, že v represívnej oblasti došlo ku Kopernikovskej revolúcii, kapitola 4 zmluvy, cek 5 miesto e, a vytváranie represívnych inštitúcií, spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi, tam nie sme e, v oblasti koordinácie a vertikálnej podriadenosti. Sme len v oblasti koordinácie, ktorú podporuje Únia, a to aj napriek e, tomu, že zanikli medzivládne piliere. A z toho vyplýva potom jednoduché konštatovanie. Neexistuje európsky organizmus e, pre sudcov. Národné úrady sú vždy v strede záujmu a v strede týchto ustanovení. Takže bude tu, pôjde tu naozaj len o štruktúrálnu spoluprácu, ktorej cieľom je vytvoriť akési sprostredkúvanie medzi národnou a európskou úrovňou, ktoré je zároveň veľmi komplexné, pretože napokon, ak si uvedomíme ťažkosti tohto problému, možno to bude práve tam schéma komunitárnej integrácie, e, musí prechádzať e, jednoducho so spoločenštením národných pravidiel. Európska únia rozvíja mechanizmus agentúr, ktorý je oveľa záväznejší ako samotné národnej administratívy. To je veľká výzva tak pre úniu, ako aj pre jej úlohu. A z toho potom vyplýva konštatovanie poľutovania hodné, že Eurojust dnes pravdepodobne nevyužíva a nemá taký rozvinutý potenciál, ako ho mohol mať. Tak tak originálnosť jeho štruktúr, ako aj záujem týchto štruktúr je rovnako významná. Keď si zoberieme zmluvy, tak víťazná Lisabonská zmluva, nebudem tu zachádzať do detailov, ale vlastne Eurojust je vlastne akýmsi pivotom spolupráce medzi členskými štátmi. A to je aj v Lisabonskej zmluvi a preto treba mať záujem o tento článok 85 zmluv, ktorý by nám mal umožniť e, zdôvodňovať e, inak, efektívnejšie, lepšie koordinovať a napriek všetkému e, opierať sa o národné štruktúry, to je veľmi dôležité, pretože tie národné štruktúry sú oveľa záväznejšie, pretože Eurojus má dnes len takú symbolickú úlohu. Nič, čo on rozhodne, nie je záväzné. Prvý odsek nám hovorí, že treba podporovať sa navzájom, po druhý paragraf 2 hovorí, že treba posilňovať koordináciu a spoluprácu a potom je tu isté prekvapenie, keď sa pozrieme na článok 85 z hľadiska e, exekutívy, môžeme sa možno trošku prekvapiť, keď sa pozrieme, čo robí komisia prečo. A to je druhá, druhý návrh, ktorý vám chcem predložiť pretože vy budete zodpovední, vy budete nositeľmi historickej zodpovednosti, veľké historické zodpovednosti. Článok 85 by mal e, byť rozpracovaný aj do aplikačnej roviny. A máme tu vlastne najmä druhý odsek článku 85 a vy budete musieť rozpracovať e, podstatné otázky pre budúcnosť Európskeho súdneho prostredia tredia budete musieť určiť štruktúru, fungovanie, e, akčný rádius a úlohy Eurojustu. Nič iné, len toto. A to všetko na troch rovinách, ktoré sú veľmi dôležité, bude potrebné e, e, jednoducho národnými orgánmi spustiť napríklad súdne e, alebo trestné stíhanie a bude to musieť, musieť potom prechádzať ďalšími e, inštanciami a to podľa môjho názoru dá európskym legislátorom tri, tri typy úvah. Poprvé, to bude štrukturálna reflexia. Táto reflexia vás e, dovedie k zamysleniu sa nad skutočnou skutočným zosúdnením Eurojustu. Eurojust nie je taká inštancia ako iné. Skladá sa zo sudcov a z prokurátorov. a bude prijímať rozhodnutia, ktoré môžu sa týkať aj kontroly, ktorú bude treba vytvoriť. A teda táto kontrola by potom vlastne kontrolovala Európsky súdny dvor bude potrebné vytvoriť istý počet e, takých e, úrovní. Ja, so, choď, ja som človek, ktorý je nohami pevne na zemi a nerobím si ilúzie o financovaní Eurojustu. To, ak by mal byť Eurojust e, financovaný jednotlivými členskými štátmi, to mi nepripadá ako najlepší spôsob je potrebné, aby sme mali kritický pohľad na fungovanie Eurojustu. Teda poprvé máme tu štruktúrálne otázky, po druhé Eurojust je agentúra, ktorá nemá štatút. Druhá otázka, funkčné otázky. Nemôžu nemôže jednoducho zostať v jednotlivých štátoch. Nie, my nemôžeme dať Eurojustu právomoc vyšetrovať v teréne a tak ďalej a tak ďalej. Nie. Ide tu jednoducho o to, aby sme na funkčnej úrovni pochopili, že ak trestné stíhanie sa týka členských štátov, tak e, členské štáty by sa mali zbaviť svojich povinností, kde majú, e, ktoré vlastne podpísali slobodne, keď podpísali a ratifikovali zmluvy. Myslím tu na vyhlásenie 27 na konferencii po Lisabonskej zmluve, kde členské štáty jasne vyjadrili svoje obavy. Nariadenia by mali obsahovať takisto aj národné pravidla. Ak sa v tejto oblasti nepokročilo, tak e, kde sme? Kam sa dostaneme? Po tretie, to je zodpovednosť a to je rozhodujúce Nebudem to tu príliš rozvíjať, to je otázka hodnotenia. Posledný odsek článku 85 to hovorí. Toto nariadenie takisto stanovuje spôsoby spojenia Európskeho parlamentu alebo pripojenia Európskeho parlamentu a národných parlamentov k činnosti Eurojustu. A to podľa môjho názoru vyvoláva dôležité otázky. Ako som povedal, Eurojust nie je orgán a inštitúcia ako iné Prepačte, my budeme musieť skončiť o 18.30, prerušuje pán predseda. Áno, ešte dve minúty, hovorí rečník. Takže Eurojust je tvorený sudcami a keď chceme rešpektovať teóriu oddelenia e, moci, troch moci, ako chceme e, kontrolovať, my, e, ako chcú legislátori kontrolovať e, súdnu moc. A posledná vec, e, ja už som trikrát citoval Eurojust, takže ja si myslím, že je dôležitý aj ten represívny aspekt, ktorý nechcem teraz rozvíjať. No a na záver ešte preberiem argument môjho priateľa. Občas treba sa sústrediť aj na zlých hráčov. Vynikajúca správa o aktivite Eurojustu za rok 2010 umožní poukázať na niektoré ťažkosti. Sam, samozrejme, že je tu 1140 e, záležitostí, ktoré treba vyriešiť a všetky sú rovnako dôležité. Takže týchto 1400 záležitostí, e, ktoré rieši Eurojust, budú rozhodujúce pre zvýšenie bezpečnosti. Nie som o tom presvedčený. Po druhé, e, štát to nie je, nebudem hovoriť ktorý, je to e, ostrov v stredozemnom mori, tak tento vlastne sa obracia na Eurojust, ale treba povedať, že je to istý raj. Luxemburg položil viac otázok ako španielské kráľovstvo. Nikdy som si nemyslel, že Luxemburg je ako Chicago v oblasti polície. Holandsko posiela e, takmer toľko isto, e, také isté množstvo záležitostí nad sem ako Francúzsko. Takže vidíme, že niektorí e, majú veľký objem práce, iní nie. A prečo to všetko hovorím? Len preto, že bude treba stanoviť veľmi jasne že dôveryhodnosť Európskej únie a priestoru pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť nie je problém, ale je to princíp a je potrebné vybaviť ho efektívnosť. efektívnosťou. Ďakujem, ďakujem, pán profesor, za vašu analýzu a za to, že ste dokázali vašu prezentáciu skrátiť. A teraz Teraz otvárame priestor na diskusiu. Mám tu niekoľkých poslancov, ktorí majú záujem sa vyjadriť. Takže budem, najprv nechám, dám slovo e, poslancom, aby sa vyjadrili a potom sa e, vrátime späť k panelistom, aby sme uzavreli toto, tuto, tento panel. Prvá je pani Ena Talefine z švedského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, Začala by som tým, že by som poďakovala Európskom parlamentu a výboru LIBE za veľmi zaujímavé popoludnie. Ja to považujem za veľmi dôležité, aby sme sa naozaj stretávali ako parlamentári, či už sme z národných alebo z Európskeho parlamentu. A je dobré, že mali sme možnosť diskutovať o dôležitých otázkach, o ktorých si myslím, že sú dôležité. Čo sa týka boj proti cezhraničnej trestnej činnosti si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu, národné orgány aj medzinárodné orgány musia mať možnosť spolupracovať v vyšetrovaniach eh, s zločinov, ktoré presahujú hranice niekoľkých štátov a preto je potrebné dosiahnuť eh, do rovnováhu medzi prevenciou trestnej činnosti, prijímaní opatrení proti ňomu a zároveň zabezpečiť ochranu jednotlivca. Eurojust e, naberá na stále vyššiu úlohu v oblasti zlepšovania spolupráce, v oblasti e, trestnej činnosti a niektoré z otázok, ktoré nám predložil pán Williams, e, myslím, že z tých, niektoré z tých myšlienok sú veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sa v Európskej únii pokračovalo ďalej v oblasti zlepšovania spolupráci v oblasti trestného práva, ale zároveň musíme objasniť, aké sú zodpovednosti národných orgánov a čo má byť na úrovni európskej a čo sa dá robiť efektívnejšie na úrovni EÚ. Tu by sme chceli, tu by sme chceli zdôrazniť ústrednú úlohu medzivládnej spolupráce v rámci Eurojustu. Podľa nášho názoru je to práve táto úroveň, ktorá by mala byť tou, tým miestom na rozvoj spolupráce. My nemyslíme si, že nejaký európsky úrad európskeho prokurátora by neprispel riešeniu problému. A tiež je veľmi dôležité, aby sa vyhodnocovali dopady predchádzajúcich opatrení, aby sa určilo, že či boli vhodné a či sa vlastne trafili do cieľa. Takisto by sme naďalej mali posilňovať vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, e, pretože spolupráca je, je prakticky základom vzájomného uznávania rozhodnutí v trestnoprávnych otázok. A toto je extenzívna úloha, ktorá si vyžaduje naozaj určitý čas. A v tomto kontexte je veľmi dôležité vziať do úvahy aj Um, jednotlivé legislatívy členských štátov a rešpektovať základné princípy trestných poriadkov v jednotlivých členských štátoch. A z tohto dôvodu by som chcela zdôrazniť dôležitosť medzivládnej spolupráce v rámci Eurojustu. Zajtra na záverečnej e, schôdze by sme sa, vráť, sa ešte vrátim k otázke e, parlamentnej kontrole Eurojustu predseda. Mm, keď vidím, že sa viaceré ruky dvíhajú, mm, dovolte by som pripomenul, že musíme ukončiť do, 6, do 18.30. Teraz slovo má pán Vasiliki Sonovlu z mm, gréckého parlamentu. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem Európskemu parlamentu. Je pre mňa cťou, že tu môžem byť prítomný predovšetkým v tomto krízovom období, ktorý tak postihol moju krajinu. Zvýšila sa korupcia, to je pravda, rovnako ako podnikateľské záujmy, ktoré politiku e, ovplyvňujú. Aj to narastá a delikvencia takisto narastá spolu s krízou a toto všetko má cezhraničný charakter. Rovnako tu zasahujú aktéry mimo EÚ. Eurojust je infraštruktúra, ktorá pomáha národným parlamentom pri zákonodárnej činnosti, pomáha e, v súdnych procesoch v jednotlivých členských štátoch, ale je potrebné stanoviť si ciele a priority. Mali by sme mať e, príslušné štúdie a disponovať permanentným mechanizmom, ktorý by sledoval, ako sa rozvíjajú jednotlivé e, súdne procesy v členských štátoch. Zároveň by umožňoval skúmať, či európske zákony boli e, transponované, či sa aplikujú na národnej úrovni a či Eurojust aplikuje rozličné ustanovenia, ktoré sú prijímané v národných parlamentoch napríklad všetky prípady, ktoré sa týkajú mladistvých a tak ďalej. A čo sa stane v prípade, že súdení pochádzajú z tých štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ? Ja plne súhlasím s tým, čo povedal pán Labaju. A rád by som vedel, či Existuje úmysel vytvoriť judikatúru a či niekedy bude môcť mať Eurojust vlastnú judikatúru. Just, uh... Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľmi krátke otázky a poznámky. Pán Williams spomenul Európsky ochranný príkaz. Aj vy ste spomenuli, že to je revolučný krok vpred. My s tým všetci súhlasíme. Parlament je naozaj za. Myslíte si, že koniec koncov na základe tohto Európskeho ochranného príkazu budú prinútené národné inštitúcie lepšie a efektívnejšie reagovať? Môže to mať aj dopad na budovanie dôvery ktoré by mala, mohla byť užitočná do budúcnosti pre ďalšie prípady? To je moja prvá otázka. Ak Eurojust môže spracovávať osobné údaje, sú tu otázky súvisiace s ochranou dát a demokratického i kontroly, ktorá presahuje vyhodnocovanie ale to viete. Chcela som sa aj spýtať aj otázku namierenú na túto prílišnú zdvorilosť a na ukazovanie prstom na toho, čo robí chyby, či by sa to dalo využiť do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda a z talianského senátu Alberto Maritati. Ďakujem, pán predseda. Veľmi telegraficky. Chcem povedať iba dve veci na úvod a vrátiť sa k tomu, čo hovoril náš grécky kolega. Aké, čo sa deje s našimi príspevkami? Je to skúmané? Berie sa to do úvahy? Lebo vlastne aký je náš význam? Naša prítomnosť v krízovom období predsa stojí peniaze daňových poplatníkov. Takže chcel by som vedieť, že E, či to, čo sa nám navrhuje, bude brané aj do úvahy a, a aplikované v praxi. A to, čo povedala pani Alfáno, tak podľa mňa je potrebné, aby Európa sa vybavila, aby bola vybavená, aj keď nie permanentným, aspoň dočasným výborom, ktorý by bol kompetentný skúmať fenomén kriminality cezhraničného charakteru, ktoré, ktorá sa rozvíja a zhoršuje situáciu v oblasti bezpečnosti a e, slobody a spravodlivosti. Takže tento fenomén narastá. Problém mafií je takisto dôležitý. Konkrétne, ako bojovať proti týmto agresiám, a zachovať e, slobodu našich spoluobčanov. Keďže mám byť stručný a nechcem byť dlhý, e, ne, nebudem hovoriť o ďalších detailoch, iba o týchto, ktoré sa týkajú Europolu a Eurojustu. Ide tu o dva základné aspekty tej istej veci. My nemôžeme hovoriť o jednej bez druhej. My musíme vedieť, že sme už skutočne veľmi pozadu, pretože už celé roky e, vlastne e, sa tu krútime okolo toho, čo by mohol robiť Europol a Eurojust, ale myslím si, že my by sme ešte predtým, ako príjmeme judikatúru, mali by sme zadefinovať mandát Eurojustu. Lebo my tu máme prokuratúry, Máme tu 45, máme tu 205 osôb a my nevieme, čo presne robia, pretože nepoznáme ich kompetencie. A ja si neviem, aká je kapacita tých, ktorí vedú a pracujú v Eurojuste ale dúfam, že a budú nám robiť návrhy, lebo inak naše stretnutia nemajú žiadny význam. Ja som chcel naozaj predniesť e, stručný e, príspevok a povedať, že špecifické úlohy Europolu a Eurojustu nemôžu byť len koordinačné. Oni samotní musia vyvíjať svoju činnosť a dúfajme, že Členské štáty sa budú na nás čo ďalej, čím ďalej tým viac obracať, ale je dôležité, aby tieto orgány boli účinné, efektívne, lebo členské štáty by mali takisto e, mať e, prístup do týchto, napríklad do databáz. My už máme skúsenosť s národnými prokurátormi boji proti mafii existuje predsa vzájomná prepojenosť a komunikácia medzi prokuratúrami členských štátov. Nemám už viac času, ale bol by som rád, pán predseda, keby ste ma počúvali, lebo toto nie sú formality. My musíme prispievať e, k tomu, čo hovoríme a čo chceme povedať, lebo inak si kladiem otázku, na čo sme tu. Grécky parlament. Pán Konstantinos Cavaras má slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. V prvom rade by som chcel e, privítať nášho profesora, nášho hostia, lebo jeho komentáre a kritika mali vysokú úroveň. Rovnako by som chcel povedať, že potrebujeme istú katarziu v oblasti mnohých európskych nástrojov, aby sme skutočne vedeli, o čom sa tu hovorí a e, čo hovoria jednotlivé termíny, ktoré sa používajú v týchto nástrojoch, pretože je pravdou, že mnohé sú veľmi výrečné, bombastické, ale týmto všetko končí. A ďalej, vytvorenie tohto jednotného e, právneho priestoru, priestoru. Čo to znamená? Je jasné, že kompetencie v oblasti judikatúry majú jednotlivé členské štáty. A preto žiadna aktivita v tomto jednotnom priestore nemôže e, presahovať pred súdne záležitosti. Rovnako je dôležité povedať, že v istom okamihu európsky občania aby sa stali reálnym centrom e, európskej konštrukcie, musia jednoducho sami pocítiť výsledky práce Europolu a Eurojustu. Bohužiaľ je to veľmi veľa trestných činov. E, spomínali ich už naši hostia, ktoré naďalej pokračujú. Rád by som spomenul napríklad korupciu, na e, verejných miestach Eurojust a Europol majú cezhraničný charakter, e, ktorý e, sa týka mnohých krajín v Európe a veľmi často sa robili hluchí a slepí a mlčia. My musíme kontrolovať Eurojust a vidieť, že či skutočne svoju prácu vykonáva tak, ako má, aby to bol užitočný nástroj na vytvorenie tohto priestoru e, slobody a spravodlivosti, ale na to bude potrebné presvedčiť ich štruktúru a takisto zvýšiť ich efektívnosť. A ďalej musíme e, samozrejme skladať účty všetkým európskym daňovým. E, Teraz posledná ešte otázka na vysvetlenie. Je tu neustála podmienka našej práce je čas. Takže prepačte, že vám pripomínam časový harmonogram, pretože tlmočnícky systém bude o pol siedmej vypnutý. Takým spôsobom to funguje. Je to multilingválny parlament, viacjazyčný a teda my E, sme tu na to, aby sme teda e, prediskutovali tieto otázky. Všetky Europol, Eurojust a tak ďalej, každý z nás e, môže hovoriť celé hodiny túto tému, ale musíme sa sústrediť na niektoré otázky, ktoré musia byť riešené efektívnym spôsobom. A zodpovedať tu ešte musia panelisti. Takže by som teraz ešte dala slovo pánovi Končetovi z parlamentu. Ďakujem, vážený pán predseda. Mám iba dve veci, ktoré chcem spomenúť. Sú tuto obe témy, ktoré nadniesli národní poslanci úloha Eurojustu. Ja súhlasím s tým, že my musíme zlisabonizovať Eurojust. Áno, ale musíme zlisabonizovať aj celú legislatívu aj v oblasti E, ministerstie vnútra a spravodlivosti, pretože je tu veľká nerovnováha. Keď riešime niektoré prípady na národnej úrovni, pretože sa to týka práve tejto medzinárodnej dimenzie, e, kde teda je veľa e, trestných činov. Máme tu európsky zatýkací rozkaz. Mám pocit, že tieto stretnutia umožňujú práve vyjadriť sa k týmto rozličným záležitostiam. A teraz európsky zatýkač. Pozrime sa na to podľa návrhu rady, s ktorým ja veľmi nesúhlasím, tento zatýkač môže vydať policajný komisariát v krajine X, pretože v niektorých krajinách ich musia podpisovať sudcovia a potom tento e, zatýkač ide do inej krajiny a občania sú ako si bokom mimo tohto všetkého. A tento príkaz na vyšetrovanie predsa musí byť koordinovaný prostredníctvom Eurojustu, ktorý by sa mal nejakým spôsobom schváliť. Ale je pravdou, že údaje, ktoré nám boli predstavené, o tom, že sú krajiny, ktoré uľahčujú informovanosť a ďalšie nie, nám ukazuje veľmi jasne jednu vec, že pokiaľ ide o e, konkrétne správy, e, tak tam musíme vybaviť Eurojust e, právomocou iniciatívy a e, zároveň aj, kom, aj kompetenciou vyšetrovať, pretože teraz spravodlivosť sa stáva niečím transnárodným Teraz prerušuje pán predseda. Tlmočníci boli takí láskaví, že nám pridali nejaké minúty, ale bohužiaľ o chvíľu naozaj budú musieť odísť, takže vás na vás apelujem, aby ste hovorili krátko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja naozaj dúfam, že budem veľmi stručný. Chcel som teda sa dotknúť len dvoch vecí. Jedna sa týka ochrany údajov. Nemám času odpovedať na všetky otázky, lebo všeobecnosti ochrana údajov a Eurojust myslím si, že to by nemalo predstavovať nejaký dôvod na obavu a to z dvoch dôvodov, pretože poprvé e, skutočne vlastník informácie je členský štát, či tá informácia už bola poskytnutá Europolu alebo Eurojustu prakticky vlastníctvo tejto informácie a kontrola zostáva u členského štátu a keď sa to využije, to bude potom v samotnom konaní, ktoré využijú potom vlastne súdne e, systémy v národných štátov. A potom ďalšia vec je, e, ide o kontrolu. My máme efektívne prostriedky spracovávania údajov prostredníctvom našich spoločných dozorných orgánov a podstatou toho, je, toho je, že máte neustále súdny dohľad nad vecami v Eurojuste. Potom druhá vec je, počul som kritiku smerom na Eurojust, musím povedať, že ja neakceptujem mnohé z, týchto kritik, mnohé z týchto kritik. Eurojust určite očakávate, že to aj poviem. Myslím si, že bol pomerne úspešným za posledných 10 rokov vo svojej práci. Naša práca sa naozaj v posledných rokoch neuveriteľne zvýšila, alebo množstvo práce sa zvýšilo a naozaj množstvo prokurátorov sa obracia na nás a vracia sa k nám. To je podstatné. Ale môžem povedať, že to, čo by sme mali okamžite urobiť, je okamžite sa naozaj poučiť alebo poučiť sa z toho, čo sme doteraz robili a využiť Eurojust ako určite určité centrum expertízy v EÚ pre budúcnosť. Ďakujem pekne teraz pani Weber. Je iba jednu vetu. Keď chceme v podstate naozaj mať e, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ musíme uvažovať takým spôsobom, že v budúcnosti by sa Eurojust mal stať niečím oveľa väčším, než je momentálne. Pred desiatimi rokmi e, to vzniklo veľmi pomalými krokmi, pomerne nedostatočnou mierou dôvery zo strany Českom štátov. Výrazne sa to zlepšilo v poslednom období. Aj táto vysoká dôvera, sa, aj, zvyšila sa aj dôvera, práve preto, že to bolo, bol úspešný projekt. A v podstate na rade sú to práve členské štáty a vlády, ktoré vlastne váhajú či zdráhajú sa dať väčší mandát a právomoci Eurojustu. Takže tam by sme mali sa obrátiť. Predseda, ďakujem pekne. Ešte pán profesor Labajn. Iba jedno slovo. Priority v oblasti represívneho systému je dôležité, aby som to povedal pred vami zástupcami národných parlamentov. Prioritou je Európska rada, ktorá ich musí stanoviť. To je hlavný rozdiel medzi národnými systémami, kde národný E, národné parlamenty majú čo povedať v oblasti trestného práva. Tu na je to Európska rada. Pokiaľ ide o čísla o zlých žiakoch, to je strana 60 správy o činnosti Eurojustu za rok 2010. Tam sa to dočítate. Závery ja zdieľam stanovisko, ktoré tu bolo vyjadrené mojimi predrečníkmi. Eurojust je vynikajúcou, vynimočnou inštitúciou je to budúcnosť Európskeho súdnictva a potrebuje vašu pomoc, aby mohol vyjadriť ten potenciál, ktorý mu e, pridelili zmluvy. Ďakujem pekne, ďakujeme aj za jasné vyjadrenia a posledná poznámka zajtra teda e, budeme mať predsedu e, z Národného parlamentu, pána Lorda Hennyho z Česviku. Zajtra bude predsedať ranej schôdzi a ešte pripomínam dôležitosť obnovy e, badge, aby ste sa dostali do budovy, pretože z bezpečnostných dôvodov sú vždy um, vydávané povolenia k vstupu vždy na jeden deň, takže zajtra si každý bude musieť vybaviť opäť e, vstup do budovy na tom istom mieste, kde ste to museli vybaviť dnes. A teraz vás všetkých vítame na spoločný koktejl, ktorý sa deje tuto v, na, druhom budov, na druhom poschodí v mezanine. Takže všetci ste tam pozvaní. Ďakujem a uvidíme sa zajtra. And thanks the interpreters.